Ja, kolegyň, kolegyň. Takže dámy, páni, kolegyne, kolegovia, začneme, ak súhlasíte. Niektorí už prišli, hlavne teda naši hostia už prišli. Chcel by som všetkých srdečne privítať na dnešnom zasadnutí. Program zasadnutia máte všetci k dispozícii. Nedostal som ani žiadnosti o e, zmenu a nemám ani žiadne, na, žiadne vlastné návrhy Máme relatívne dosť času, takže ak chcete, môžeme eh, ísť do hĺbky. Nie sú ani nejaké mimoriadné oznámenia. Zápisnice tiež nie, je žiadny, žiad, nie sú žiadne námietky a prichádzame ten teda k štvrtému bodu. Energetika, účinnosť, zrušenie smernice 2004-8ES eh, e a smernice 2006-32ES. E eh, budeme mať dva body v rámci tohto bodu. Poprvé, výmena názorov o hodnotení vplyvu a o našich otázkach, ktoré sme položili komisie. No a k tomuto bodu hm, vítam pána Hacna, Head of Unit, ktorý prišiel medzi nás, nás, nás aby nám odpovedal na naše otázky. No a potom v rámci druhého bloku eh, sme sa dohodli s dvoma expertami, a budeme spolu hovoriť o niektorých konkrétnejších otázkach. Ak súhlasíte, kolegyne, kolegovia, tak e, ako prvý dostane slovo pán Hodson, aby nás uviedol do témy. Nemusí všetko opakovať samozrejme, ale teda nás uvedie do problematiky a kolegovia potom budú môcť klásť otázky. Súhlasíte, nikto nie je proti, takže budeme takto postupovať. Pán Hodcom, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predseda. No, skutočne nemyslím, že by sme mali všetko opakovať. Keď hovoríme o hodnotení vplyvu, tak by bolo dobré zhrnúť výsledky, ku ktorým dopadnú, dopadová štúdia do, do, dospela. Preskúmali sme viacero potenciálnych opatrení na prekonanie medzier, ktoré existujú medzi a našimi súčasnými cieľmi a tým, čo je nevyhnutné plniť na dosiahnutie cieľov efektivity 20%. No a identifikovali sme balíček opatrení, ktoré sú uvedené v návrhu príslušnej smernice, o ktorej hovoríte. Hodnotenie tých opatrení, opatrení poprvé znamená, alebo teda tie opatrenia nás dovedú k cieľu 20%, no a po druhé z, hospodárskych, z hospodárskeho hľadiska budú pozitívne, to znamená, že budú viesť k čistému rastu zamestnanosti, odhadujeme 400 tisíc pracovných miest, no a rasta HDP, a to bude znamenať o 44 miliard eur do roku 2040. No a veľa, veľká časť toho je nahradenie dováženej energie energiou, e, ktorú ušetríme. No a po tretie, návrh v kombinácii sa so súčasným cieľom 20 pre úspory alebo zníženie emisí skleníkových plynov a energetickú efektivitu zvýši ešte úspory e, alebo zníži teda e, emisie skleníkových plynov. Takže naše ciele pre skleníkové plyny nie sú ohrozené, avšak nedospeli sme k jasnému záveru o tom, aký to bude mať vplyv na cenu uhlíka, no a preto smernica hovorí, že to budeme detaľnejšie monitorovať v rámci priebehu a procesu dosahovania cieľov. Myslím, že to je na teraz dosť. Dobre, ďakujem pekne. No a tým je v podstate otvorená diskusia. No a Teraz majú možnosť všetci, ktorí majú ešte nejaké otázky, ich aj položiť. Kolega Piper No, budem mať potom možnosť položiť otázku potom ešte aj neskôr. No ja myslím, že by bolo lepšie, ak by sme kladli menej otázok alebo stručnejšie otázky. No dobre, ďakujem pekne, pán predseda. Pýtal som sa aj preto, pretože sa zaoberáme mnohými vecami, ktoré sa týkajú práce komisie, takže poprvé ďakujem veľmi pekne, pán Hodson, že ste tak pohotovo a rýchlo reagovali na naše otázky. Myslím, že potrebných je ešte niekoľko dodatočných otázok. Začnem jedno z tých najdôležitejších. Vieme, že rada nechce stanoviť záväzný cieľ úspor. Nechce to akceptovať, pretože aj kvôli tomu, že to je definované ako cieľ šetrenia alebo úspor. A preto sme sa, pýtali, sme sa spýtali, či by nebolo rozumnejšie, ak by Európska komisia, teda vy, v rámci tejto smernice uviedla alebo upresnila svoju definíciu energetickej účinnosti a sami sme sa snažili k tomu prispieť a to tiež tak, že za prípustný nevyhlasíme len ten absolútny e, cieľ, cieľ e, šetrenia, ktorý je akceptovaný, ale navrhujeme vec, tak aby sme vyšou produktivitou energie sa dostali na 104 tón na milión BIP. Aj to by mohol, mohol byť, mohla byť cesta ako z relatívneho energetického cieľa nájsť východisko nuša. Mnohí nám teraz vyčítajú a Nedostali sme si žiadnu odpoveď ani odpoveď komisie a sformulovali sme to ako otázku. Týmto relatívnym cieľom by sme argumentovali v prospech priemyslu. Uprednostnili by sme tým niekoľko distribútorov alebo dodávateľov, a to tým, že by sme nechceli absolútny cieľ úspor, ale a chceme zohľadňovať aj relatívny cieľ energetickej intenzity. Mne však zatiaľ nikto nevy, nevysvetlil, možno kolegovia v rámci diskusie by to mohli urobiť, ani komisia doteraz nevysvetlila, prečo prečo sme alebo no, sa nezhodneme na tom absolútnom cieli. No dobre, sú nejaké ďalšie otázky, alebo môžeme na túto odpovedať. No, ak nie sú otázky, tak pán Hobson, môžete priamo odpovedať, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Píper. V rámci hodnotenia dopadov sme hodnotili to, ako dosiahnuť ten cieľ 20 energetickej účinnosti podľa definície Rady z roku 2007. A ten je definovaný ako úspora na 20 energetickej spotreby Európskej únie v porovnaní s istým obdobím. No a preto tá otázka, kam spejeme, nebola predmetom hodnotenia v rámci, eh, hodnotenia v rámci našej štúdie. Inak eh, si vážim to, eh, tú otázku, že či by ten eh, cieľ mal byť nejak preformulovaný v, ako nejaký cieľ intenzity, ja sa objavil v politických diskusiách. No a myslím, že to bude aj predmetom diskusí s dvoma expertami po tejto časti dnešného zasadnutia. Ak môžem k tomu prednes názor, tak Komisia predložila svoj názor, všetci ste si ho, všetci ste si ho prečítali. No a samozrejme, ako v prípade politických, každých, všetkých politických diskusí, tak sa budeme snažiť dospieť ku konštruktívnemu riešeniu, vrátane to, že sa budeme zaoberať rôznymi myšlienkami o intenzite. Ale doteraz komisia k tomu nepredložila žiadne stanovisko. Ďakujem. Markus Píper. No a vy ste nezodpovedali nejak priamo tú otázku moju. Prečo? Prečo relatívny cieľ nevedie k cieľu 368 miliónov tón, tak ako sme to vyjadrili, máte k tomu nejaké údaje? dokážete vylúčiť, že keď sa priblížime relatívnemu cieľu, alebo keď budeme mať relatívny cieľ, tak nepôjdeme tým istým smerom? No. Kam sa dostaneme pomocou relatívnych cieľov závisí na viacerých veciach. Poprvé, na akej úrovni bude stanovený relatívny cieľ a po druhé, ako výšku bude dosahovať HDP a spotreba energie. Takže nedá sa povedať automaticky, akú úroveň spotreby by e, znamená relatívny cieľ, pretože by to znamenalo od ambícií cieľov, ako aj od HDP. Takže na túto otázku nemôžeme odpovedať veľmi jednoducho. Ďakujem pekne. Pani Hall. Dalo by sa povedať, že Inými slovami, návrh komisie je taký, aký je, pretože má za cieľ 20% redukciu a cieľ energetickej účinnosti nedosiahne tento cieľ, no a preto nemáme cieľ energetickej intenzity, alebo v rámci návrhu komisie nie je zadaný cieľ energetickej intenzity. Ja, ja myslím, že táto Diskusia nie je výlučne diskusiou o dopadovej štúdii alebo hodnotení dopadov. Účelom návrhu komisie je, že je to založené na analýze, že momentálne sa nám nedali dosahovať 20% cieľ. Ja som prečítal uh, definíciu z záverov rady, no a to znamená, že výsledkové číslo a nie je nejaká intenzita. A preto náš návrh sa zaoberá tým, ako dosiahnuť tento cieľ. Sú nejaké ďalšie otázky? Claude Turmes. Samozrejme, ja by som mohol položiť pár otázok k dopadovej štúdii, ale ja by som sa chcel spýtať možno aj pána Pípera, a neviem, kto všetko ešte predložil tieto mnohé otázky, takže ak nepredložíte nové otázky k odpovediam komisie, dá sa predpokladať, že že dopadová štúdia, otázky a odpovede, diskusie, ktoré sa uskutočnili, takže že myslíte, že dopadová štúdia, hodnotenie dopadov, ktoré ste vykonali, na tom, že väčšina návrhov bude viesť k hospodárskému rastu a zamestnanosti, tak toto je, toto je nejaký, nejaká všeobecná zhoda vo výbore a dá sa to akceptovať ako základ východisko našich diskusí? No dobre. Otázku ťažko zodpovieme odtiaľto. To nezávisí od komisie, ale od tých, ktorí kladú otázky. No, uvidíme. No a ja mám na to odpoveď pre mňa. Tie otázky vôbec nie sú uspokojujúce. Vôbec. Všetko som si prečítal. E viacej otázok ostalo neuspo- ne- nezodpovedaných. Ako ďalšia nasleduje kolegyňa Ford. Ďakujem pekne. Ešte tejto téme. A mám k dispozícii presné čísla, no a komisia mi dala niektoré čísla a predložila som ich v úvodnom ustanovení, že ak sa pozrieme na energetickú intenzitu pre priemysel versus energetická spotreba a úspory v energetickej spotrebe v iných eh, sektoroch, tak ten nepriemyselná priemyselná spotreba z stalo 368 290 269, takže podľa mňa 269 z 368 je zhruba 3, sú zhruba 3 štvrtiny energie, ktoré sa spotrebujú inde ako priemysle. Takže znamená to, že 3 štvrtiny by mohli byť z úspor z toho čísla 296 Takže možno to nebude znamenať úplne to rovnaké riešenie, ale e, bude to riešenie pre trieštetený problému a pre e, menšiu časť, kde priemysel má svoje bavy tak e, treba zaručiť, aby mohli rásť ale efektívnejšie. Takže mohla by komisia podporiť a potvrdiť, že čísla, ktoré som uviedla, sú správne tak aby sme mohli o tom hovoriť. Viete, odkiaľ sú tieto čísla, pán Hodson? Musím sa ospravedlniť. Nečítal som zatiaľ vaše úvodné ustanovenia, ale to číslo, ktoré ste práve uviedli, je číslo, ktoré poznáme. Myslím, že je to 73 a nie 75 kolega Henan. Vážení kolegovia, má veľmi silnú otázku či otáznik. Ako môžeme stanoviť hospodárske ciele bez toho, že by zodpovedali na potreby a na to, ako na tieto potreby zodpovedať. Bolo viacero scenárov, Predstavme si, vždy môžeme si predstavovať niečo. Predstavme si, že Európa vo svojej mudrosti sa rozhodne rýchlejšie e, rozvíjať priemysel. Predstavme si, že veľmi múdro, aby usporila v produkcii CO2, tak e, bude investovať do železnice, aby sa tovar dopravoval vlakmi a to po celej Európe. Predstavme si, že európske obyvateľstvo bude narastať ako doteraz. A potom príde otázka, keď chceme sporiť, je Európa schopná produkovať toľko energie, koľko potrebuje? If you want. Nech sa páči, no ja neviem, e, či to je otázka k hodnoteniu dopadov, takže radšej na ňu neodpoviem. Ja, Claude Thomas hatte mich auch direkt... Áno, Claude Turmes ma priamo oslovil, takže prosím pochopte, že najskôr najskôr povieme prvú otázku som oznámil, že má viacero otázok, ale toto ešte nie je uzavreté. No, pán Hodson, ja by som sa chcel spýtať, alebo chcel by som prísť k otázke číslo 4, tú spoločnú beraciu metódu. vypíšete, že návrh nemá nejakú spoločnú metodiku alebo spoločnú meraciu metódu. A ani ju nepotrebujem. Ja upozorujem na článok 6 návrhu smernice, kde sa hovorí, že v štyroch krajinách v Dánsku, Taliansku, Belgicku a Francúzsku. Keď eh, niečo vymeníme, tak v týchto krajinách eh, sa dostaneme k úplne iným výsledkom v úsporách. Predpokladá komisia, že v každej krajine som aj ja. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Píper. No a čo sa týka odpovede na otázku 4, sme povedali, nenavrhujeme použitie e, komplexnej metódy merania, ktorú sme sa snažili vypracovať podľa súčasnej smernice o energetických službách a nechceme, ísť, nechceme zrušiť všetky merania, ale chceme jednoduchší prístup a jeden z problémov s touto metodou je, že sme nenašli, kde sme sa medzi členskými štátmi nedohodli, ako sa má čo využívať. No a čo sa týka štúdie Inštitútu Fahrenhofer, tak ja som videl zhrnutie a závery, ktoré ste uvedli, sú správne. Ak sa pozrieme na eh, systémy povinných energetických úspor, tak majú e, rovnaké radlo alebo rovnaké opatrenie má iné výsledky v rôznych krajinách. Nechceme tento cieľ, aj keď nechceme nejakú jednotnú harmonizovanú metódu počtov v Európe, ale v prílohe 5 stanovím nejaké základné výpočte a hovoríme, že ak členské štáty používajú inú metódu, tak budú, musieť na to upozorniť a komisiu skontrolovať, či boli aspoň také ambiciozne ako tie, ktoré boli uvedené v správe. Ďakujem. Predsedu žiaľ nepočuť, hoci má zapnutý mikrofón. Klappt's jetzt? Ja? Už to funguje? Ich versuch's nochmal. Jetzt ist besser. Takže ďalší pokus. Už to tuším ide. Možno preto, lebo to stále zapínam a vypínam. 36. Tam ide o otázku pani Kadenbach, celkový úsporný potenciál 368 miliónov tón, toto je to východisko, o tom sme už hovorili a ja by som rád uviedol zo pár príkladov v posúdení vplyvov. Plán na úsporu roku 2011, tam sa tvrdí, že len to, čo už máme 11 opatrení v oblasti ekodizajnu, že môžu usporiť 83 miliónov tón v roku 2020 teda ročne. V prípade ekodizajnu sú tu aj ďalšie opatrenia. Rozhodli sme sa, že sa to ešte rozšírie na ďalšie produkty, ktoré spotrebujú veľa energie, takže tam ten potenciál je ešte veľký. Pokiaľ ide o celkovú efektívnosť, energetickú účinnosť e, budov, tak tam komisia v smernici e, stanovila, že tam sa úsporí 96 miliónov tón v roku 2020, že toto je teda ten potenciál, ktorý e, sa tam dá dosiahnuť. Dokopy to je už e, vyše 170 miliónov tón. No a vy vo vašej odpovedi hovoríte, že podľa konzervatívnych odhadov odhadujete 117 miliónov tón. Čo znamená konzervatívny odhad? Že to ešte môže byť aj viac, toto je predsa to minimum. Takže je tu riziko, že možno usporíme viac, než sme chceli usporiť. Toto mňa len zaujíma, to by bolo pekné. Lebo tej matematike celkom nerozumiem. Na rôznych miestach sa uvádzajú odlišné čísla a je to zrazu väčšie než tá pôvodná suma. Takže preto sa k tomu chcem ešte spýtať. A potom ešte v 36. Hovoríte o tom, e, že ETS môže byť e, určitou e, prekážkou pokiaľ ide o ďalšie oblasť KBK, takže e, to by ma zaujímalo, mm, aké konkrétne prekažky to sú. Pán Hacen, možno by ste sa mohli pokúsiť na to zodpovedať. <clears throat> Áno, pokiaľ ide o ekodesign, o ten program, ten má prínosy, vrátanie rozšírenia smernice o ekodizajne z roku 2009, tak aby tam eh, boli produkty eh, aj ďalšie. A potom tu máme smernicu o energetickej účinnosti budov. Toto sú odhady, že bez ďalších eh, opatrení dosiahneme úsporu vo výške asi 10 roku 2020. Takže tieto odhady týchto dvoch opatrení sme zakomponovali. Pokiaľ ide o dopady energetickej účinnosti, ich posúdenie, tak uh, tam je problém, že uh, tie opatrenia nie sú vždy aditívne, ale naopak buď sa iba podporujú alebo e, nejakým spôsobom na seba vplývajú. Napríklad používanie osvetlenia, vykurovania, tam máme e, opatrenia na využívanie lepších e, zariadení zároveň, ale tu máme smernicu o ekodizajne, ktorá e, eliminuje tie najmenej efektívne systémy vykurovania alebo osvetlenia a motivuje ľudí, aby skúpali tie efektívnejšie. Takže máme tu dve osobitné opatrenia, ktoré sa navzájom doplňajú aby sa na trhu predávali lepšie veci, ale uh, tie efekty sa nedajú čisto zrátať, jednoducho zrátať. Chceme sa vyhnúť e, nejakému preháňaniu, pokiaľ ide o možný dopad týchto opatrení. A no, o toto nám vlastne ide v, tej, v tom posúdení vplyvov. Opatrenia, ktoré navrhujeme v tejto smernici, ako napríklad povinnosť energetickej účinnosti, tieto povedú k vytvoreniu ďalších stimulov, ktoré budú doplnkom k stimulom, ktoré už tu existujú. Takže takéto mm, efekty sme aj v tom modelovaní e, zohľadnili. Pokiaľ ide o kogeneráciu, toto sme čiastočne zohľadnili, ale iba čiastočne. a preto v rámci ETS CHP nemá dostatočné stimuly a toto my vnímame ako určitú formu prekážky. Preto ETS teda nebol v plnej miere, v plnej miere uh, schopný uh, zohľadniť kogeneráciu. Markus Piper, nech sa páči. Mňa by zaujímala otázka financovania zo štrukturálnych fondov. Mnohé opatrenia energetickej účinnosti by mali byť vo verejnej oblasti financované čiastočne zo štrukturálnych fondov, kde teda po horizont po roku 2014, o horizont po roku 2014. A musíme si uvedomiť, že v tých relatívne bohatších regiónoch, že tam je potrebné spolufinancovanie vo výške až 50 a že tieto naozaj cenné štruktúrálne prostriedky sú v konkurencii k iným veciam, ako napríklad vysokorýchlostný internet, moderné produkčné metódy, bioanalytika a tak ďalej. Takže tieto veci stoja v konkurencii Eh, v jednotlivých regiónoch. No a moja otázka znie, do akej miery je možné bezpečne zakalkulovať tieto prostriedky. Ako viete, že regióny si stanovia svoje priority práve v tejto oblasti. Alebo tu bude legislatívna zákonná povinnosť e, tieto prostriedky využiť na tieto účely. Neobmedzite takto náhodou manevrovací priestor regionov, pokiaľ ide o použitie štruktúrálnych prostriedkov. Vy navrhujete tuším 20 To je prvá otázka. Ak mi dovolíte ešte jednu otázku. Ja som vychádzal z vašej odpovede na otázku číslo 7. A teraz otázka číslo 12. Tam išlo o to, prečo 1,5 táto kvóta vo všetkých členských štátoch je rovnaká, aby sa dosiahol cieľ 20 Je na to prosím nejaké zdôvodnenie. Ja to totiž chápem tak, že tie východiskové podmienky v členských štátoch sú predsa odlišné. Veľmi odlišné. A my sme sa pýtali, prečo takýto rovnaký prístup k členským štátom. Ďakujem. Pán Hacen, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, toto je iná kapitola, ale moja odpoveď na vašu otázku znie, že návrh komisie je taký, že asi 17 miliard eur z kohezných a štruktúrnych fondov viadočného finančného rámca 2014-2020 by malo byť účelovo viazaných na otázky energetickej účinnosti a určitých typov obnoviteľných zdrojov. Toto je náš návrh, ale ako to dopadne v konečnom dôsledku bude závisieť o zákonodárcov. A potom tých 1,5 Nuž, návrh komisie Tam ide o to, že členské štáty dobrovoľne stanovili svoje indikatívne ciele energetickej účinnosti celkovo a členské štáty, tým sme si istí, zohľadnia, aký potenciál ešte nevyužili a môžu využiť. Takže preto máme takýto dobrovoľný prístup lebo to umožní členským štátom presne zohľadniť svoju špecifickú situáciu. No a v rámci toho navrhujeme tú konštantu 1,5 pokiaľ ide o úspory v spotrebiteľskej oblasti. Z našich odhadov vyplýva, že aj v tých členských štátoch, kde sa dosahuje vo väčšine oblasti veľký pokrok energetickej účinnosti za posledné roky, napríklad aj také Dánsko, že tam takáto úspora je možná. Takže prosím, vnímajte to v tejto optike. Nenímajte to ako koreláciu medzi úsporami v rannej fáze a úsporami docelnými v neskoršej fáze. Ďakujem pekne. A ešte jedna otázka týkajúca sa kogenerácie. Otázka, či kogenerácia bude využitá a vy ste povedali, že ste realizovali posúdenie nákladov a prínosov na rôznych miestach, ale ste vždy prišli k dospelému výsledku. Je tam uvedený príklad Barcelony. Mňa by zaujímalo, aké iné miesta e, ste využili, ktoré, koľko ich bolo. Boli to všetko veľké mesta, alebo to boli aj také menšie? Uh, pretože ten výsledok sa môže veľmi líšiť. Keď máte nejakú krajinu, kde prevádajú malé mesta, tak, tak výsledok bude určite iný ako v prípade štátu s veľkými mestami. Takže bola to prosím len Barcelona, alebo ak to boli iné mesta, tak ktoré. Nech sa páči. Ďakujem. Áno, kogenerácia funguje. V eh, dobre v mestách oveľa menších ako Barcelona, ale obávam sa, že e, pokiaľ ide o tú štúdiu spomínanú v e, odpovedi 45, e, nemám k tejto štúdii žiadne telnejšie informácie, takže ak dovolíte, neskôr by som vám tieto informácie dodal písomne. Áno, pýtam sa hlavne preto, lebo v odpovedi uvádzate, že ste to robili v rôznych mestách. Robili ste analýzu nákladov a prínosov, Takže mňa by zaujímalo, v ktorých mestách sa to udialo. Jedno jediné mesto, to je možno zaujímavé, je to dokonca pekné mesto, ale nie je to postačujúce. Pokiaľ ide o inteligentné merače 51, tam sa tiež hovorí o potenciále úspory. 100% využitie inteligentných meračov tu vy uvádzate, no to je dobre veľa. Takže si kladiem otázku, aké dopady by malo pokrytie v miere 50 70 To je pre mňa už tiež veľký úspech. Ide skôr o veľkých alebo malých spotrebiteľov. A aká veľká by bola tá odchýlka, keby sme nedosiahli to 100% pokrytie. A ešte druhá podotázka. Komisia neodpovedala na otázku, pokiaľ ide o štúdie, k ktoré poukazujú na to, že iba v 40% domácnosti sa takýto prístup oplatí. Veď toto je predsa v rozpore s tým, čo tvrdíte vy, že sa to oplatí, pokiaľ ide o náklady a prínos. Takže buď to platí, alebo nie. A ja nechcem, aby komisia urobila niečo, čo sa z hospodárskeho hľadiska nevyplatí. Takže viac informácií k tomuto, lebo to, čo máme, nám nepostačuje. Pán Hacen, nech sa páči. O východisko pre túto otázku tým je legislatíva vnútorného trhu s energiou, ktorá od členských štátov požaduje, aby vyhodnotili, e, či sa oplatí alebo neoplatí v prípade elektriny a plynu zavádzať inteligentné merače. A v prípade elektriny, ak sa to oplatí, je potrebné e, pokryť aspoň 80 do roku 2020. Takže e, takáto legislatíva existuje. Členské štáty teraz posudzujú tú nákladovú efektívnosť, takže neviem povedať, e, k akému výsledku pri tomto dospejú a preto a z ďalších dôvodov v tejto fáze nie som schopný povedať, e, ako to nakoniec dopadne. Tie prínosy budú 50-percentné, keď to pokrytie bude 50-percentné, keď bude pokrytie tretinové, tak úspory budú tretinové. Takže ak to nebude 100-percentné pokrytie, tak e, vždy ten dopad bude proporcionálny, minimálne proporcionálny. Prečo minimálne? už preto, lebo ak to vychádza zo štúdie nákladovej efektívnosti, to, čo sa nepokrie, bude nákladovo neefektívne. To z toho aspoň vyplýva, pretože sú tu určité prípady, kde tá úspora energie nie je až taká veľká. E, takže predpokladáme, že e, to pokrytie sa bude koncentrovať na tú oblasť, kde je potenciál úspory väčší. A po druhé, náš návrh e, predpokladá, že ľudia majú prístup k pravidelným faktúram aj v prípade, že nemajú inteligentný merač, teda určitý e, systém, na ktorom si môžu očítať svoju, podporu, pod, e, svoju spotrebu. Takže aj bez nejakého inteligentného merača tento systém povedie k určitým úsporám. Takže preto si myslíme, že aj čiastočné pokrytie bude mať dopad, ktorý bude väčší než proporcionálny. Eh, tomu pokrytiu. Dobre, takže presné čísla nám nedáte, keďže eh, tento proces ešte nebol uzavretý. Eh, má prosím niekto ešte nejaké ďalšie otázky z radou kolegov? Ak dovolíte, ja by som jednu mal. Otázka 70 a 71, energetický audit. Tam sme ešte sa trošku dopytovali či podnik je alebo nie je vhodný na audit. A keď nie všetky sú vhodné, tak tu budú výnimky, nebudú všetci mať povinnosť sa podrobiť takémuto auditu. Ale v texte komisie sa uvádza, že tie podniky budú vyňaté z auditu, ktoré už sami audit nechali vypracovať. A to ja nechápem, to podľa mňa nie je logické. Takže ide o prípady, kde sa audit neoplatí kde nemá zmysel. A títo ktorí to robia, predsa nemôžu byť výnimkou, keď to už robia. Takže ako sa komisia postaví k tým firmám, v ktorých prípade to sa neoplatí a kto poniesie tie náklady, keď tu bude nejaká výnimka alebo nebude výnimka. Pre mňa je to veľký rozpor, aspoň teda z prvého, na prvý pohľad. Nuž, náš návrh navrhuje aby veľké podniky každé tri roky robili energetický audit. Malé podniky by nemali mať takúto povinnosť, ale členské štáty majú realizovať systémy, ktoré im umožnia prístup k prínosom energetických auditov. Tento návrh uznáva, že už existujú určité audity, že k ním dochádza v kontexte dobrovoľných dohôd alebo systémov eh, riadenia energie a tieto audity ak to tak teda je, ak sú postačujúce, ak splňajú požiadavky eh, navrhovanej povinnosti. Takže my nenavrhujeme žiadnu výnimku, pokiaľ ide o požiadavku, aby veľké podniky mali audity. My len navrhujeme, aby sme uznali, že tie audity sa už robia v rámci existujúcich dobrovoľných systémov. Dobre, ďakujem. Pokiaľ ide o Primes, eh, máte k tomu nejaké novinky k tomuto modelu? Minule sme o tom hovorili a bolo to veľmi problematické. A teraz počúvam, že už komisia tento model až tak veľmi nefavorizuje. To by ma zaujímalo. Povedali mi, že už tento model nie je taký celkom eh, obľúbený v komisii už ako jediný, ale možno sú to len také neopodstatnené chyby. Môžete mi k tomu niečo povedať? No, myslím, hovoriť o tomto modele Primes. Dobre, máme dohodu s určitou spoločnosťou o prijati tohto modelu a naďalej od nich žiadame a jasne stanovujeme, čo musia robiť v zmysle tejto dohody. A nasledujúcim krokom by bolo aktualizovať tie očakávania, ktoré máme v rámci tohto modelu a toto, táto dopadová štúdia vychádza z východiska z opatrení z roku 2009 a teraz pripravíme aktualizáciu, ktorá bude brať do úvahy aj údaje do roku 2011 dokonca. To budeme diskutovať potom v prvej časti, v prvej polovici roka 2012 s odborníkmi. Nie je to jediný nástroj na vytvorenie modelov, ktorý máme. Potrebujeme zanalizovať rozsiahle výsledky a údaje, ktoré sme získali aj vďaka nášmu modelu, aj ďalšími modelmi v USA. Dobre, otázka je, ja viem, že existuje tá dohoda alebo zmluva, ale ten model, ktorý sa vybral, ako sa to aj niekto spýtal, či dosahujete správne výsledky, je to významná otázka, pretože ak tento model Primes nie je dostatočne presný a nemáme dôveryhodné výsledky, tak potom otázka je, či sa z toho budú robiť aj rozumné výsledky alebo uzávery. Hovoríte o iných modeloch, no dobre, ale to by malo len preukázať, že tento model nefunguje 100%. Preto tu padla tá otázka. Pani Alcastio, ďakujem, pán predseda. K tomuto modelu parlamente veľmi nedávno prevládalo znepokojenie v súvislosti s kritikami aj otázkami, ktoré padli v mass médiách k tomuto modelu. A išlo o to, že nedostatok transparentnosti matematických základov tohto modelu a že nie je možné ich porovnávať, tak to môže viesť k tomu, že budeme len tak slepo dôverovať v tento model. Ak existuje skutočne takýto problém, tak to je znepokojivé pretože by sme robili predpovede na základe modelu, ktorý nie je kontrastovaný a to by nás zaviedlo k nesprávnym uzáverom. A to by som chcela teda vedieť, či Európska komisia o tom je informovaná, či súvedomuje, že je to problém, či je to problém a či sa mu máme venovať. A v tomto zmysle padla aj otázka pána predsedu. Claude Turmes. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o rôzne modely a ich vytváranie, ja by som navrhol, aby sme sa spýtali zodpovedný v komisii, tým je pán Lov, alebo to generálne riaditeľstvo, ktoré sa zaoberá modelmi a scenármi. pretože cestovná mapa bude aj vychádzať z týchto modelov Primes. Bolo by dobré, keby prebehla diskusia aj na našej pôde, aby sme mali vstupy, aby sme vedeli, čo sú to vlastne primes, čo to prináša so sebou a aký je výhľad do budúcnosti. ale to ide už za hranice diskusie o energetickej účinnosti. sa ďakujem, pán predseda, k rovnakej téme. Myslím, že by bolo dobré, aby sme lepšie pochopili tento model, pretože počas diskusie sme e, používali model Primes ako základ toho, aby sme videli, čo sa stane, keď budeme alebo nebudeme mať ciele energetickej účinnosti, ale rovnako ako kolegovia, neviem, ako tento model Primes funguje a vyzerá to tak, že to vlastne nevie nikto. Je to tak, že je to v rukách nejakých výskumníkov a nikto z mimo nemôže výsledky overiť? alebo si komisia uvedomuje, že tento model Primes by bol kontrolovaný niekým iným, lebo to je pre nás veľmi rozhodujúce v tejto diskusii. Ak máme pochybnosti k tomuto modelu a my na ňom staviame našu legislatívu, tak by sme o tom mali vedieť a mali by sme tiež vedieť, aké je alebo nie je pravdepodobné, či je tento model spolahlivý alebo nie. Takže mohla by komisia niečo povedať k týmto obavám? K tomuto modelu, z ktorého vychádzame a na základe ktorého robíme závery, kolega Piper. Ďakujem, pán predseda. Trochu ma teraz prekvapilo, že pán Hudson tak otvorene hovorí že ďalšie vedecké modely sa budú tiež používať. Aj my sme sa snažili vypočítať tých 104 na základe daného modelu a univerzita v Atenách tento model Primes využila a ak tento model teda vy, vytvorila, tak ak už nemá byť funkčný, tak potom tu padlo, že by sa v budúcnosti mali používať iné modely. A to povedal aj kolega z komisie, takže mňa by zaujímalo, do akej miery tento model funguje. Odpovedá pán Hudson. Zareagoval by som na pána Karinsa. Akú úlohu zohráva model Primes k tej alebo v tej problematike, ktorú máte na stole? Tá hlavná úloha, ktorú tento model zohráva, je projekcia z roku 2007. Ide o ten jazyk, ktorý šéfovia vláda štátov používali, keď povedali, že bude zadefinovaný ten 20-percentný cieľ a on vychádzal z toho modelu Primes. A túto konštatáciu nájdete aj v záveroch z rady z roku 2007. Keď sa pozriete ďalej, akú úlohu to hrá v našom návrhu, tak zistíte, že tá úloha je skôr menšia. Keď sa pozrieme na smernicu o obnoviteľných zdrojoch, tam sme navrhli záväzné ciele pre členské štáty, ale tieto ciele nevychádzali z modelu Primes. Tam sa bralo do úvahy, kde konkrétne sa nachádzali na tej ceste jednotlivé členské štáty. My sme nenavrhli záväzné ciele Dokonca ako komisia sme nenavrhli ani žiadne ďalšie ciele v tomto zmysle. Takže v hodnotení sa na model Primes nespoliehame, ale e, k otázke pána Pipera. My tento model Primes používame okrem ďalších modelov, aby sme zohľadnili dopad niektorých opatrení, ktoré navrhujeme. prípade žiadneho modelu nie sme 100% si istí na to, že tie výsledky sú správne. Tých 100% nikdy nebudete mať. Či už model vytvára akákoľvek spoločnosť, ak už to modelovanie robí ktokoľvek, ak by vám povedali, že je to 100% spolahlivé, tak to nebude pravda. My sme model Prime spoužili, Investovali sme do rokovania členskými štátmi veľa úsilia a používali sme tiež model E3M Cambridge Econometrics, aby sme zohľadnili dopad niektorých opatrení. Niekedy sme sa dopracovali k rovnakým záverom, ale niekedy, ako v prípade ceny za uhlík, tak sme sa dopracovali k iným výsledkom v porovnaní s modelom Primes. Ak riešime špecifické odvetvia, tak používame modely pre tieto špecifické odvetvia. Takže pre stavebníctvo máme model PIM. A ten sa v tomto odvetvi vždy používal. A ja to nechápem, alebo nevidím ako nejaký ústopek alebo, mi, ústupok, alebo mínus, ale skôr to vnímam ako našu profesionálnu zodpovednosť, že sa E, že používame e, rôzne modely pri hodnotení dopadov. Veľmi rád budem odpovedať na otázky, pokiaľ ide o úlohu modelu Primes v súvislosti s problematikou, ktorú teraz rozoberáme, ale myslím si, že by bolo chybou, keby komisia používala len jeden jediný model v jednej politickej oblasti, pretože v jednej oblasti prináša lepšie výsledky a iný model v inej oblasti politiky. Mali by sme používať rôzne a adekvátne modely. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, či tá voľba modelov je správna. Napríklad pre energetickú účinnosť. Side, ale všetky modely sa snažia riešiť tú otázku viac dopytu ako ponuky. Snažíme e, sa aj my chovať racionálne. To bolo stručne k modelom. Dobre, hovorí pán predseda, ďakujem srdečne za túto diskusiu aj za veľmi rozsiahle odpovede. Myslím si, že je jasné, že modely nie sú vždy 100%, sú to len modely, to je veľmi dôležitá pripomienka, ale dávam za pravdu kolegom, že dosiaľ sa tento model považoval za akúsi Bibliu, za niečo, čo nie je možné spochybniť. A musím povedať, ten prístup, že sa už používajú aj iné modely a že pristupujeme diferencovanejšie, tak to je sympatickejšie. Ale tá otázka bola opodstatnená. Bude to mať nejaké dopady na výsledky? Vo chvíli, keď sa model nepovažuje za absolútne dokonalý ako doteraz, tak je možné ho samozrejme spochybňovať a je možné klásť otázky. Ďakujeme za tieto otvorené odpovede a možno toto bude téma ku ktorej sa ešte vrátime. Nie preto, že by ste dnes zle odpovedali, ale pravdepodobne budeme musieť ešte viacej pouvažovať. Ak nie sú ďalšie otázky, tak tento bod môžeme ukončiť. Ďakujeme za vaše odpovede. Ukončujem túto časť nášho rokovania. So. Wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit den beiden Experten zu einer Spezial... poriadku. A teraz môžeme pokračovať vo výmene názorov s odborníkmi. A tak sa dostaneme a dúfam, že prekonáme aj nejaké problémy s vlakom pri príchode sem. Jetzt müssen Sie da anders gestellt.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 Dobre, môžeme pokračovať. Vítam našich odborníkov. Ďakujem, že prijali naše prijatie v takom krátkom čase a že prišli tak rýchlo. Sú to páni Wolfgang Eichhammer a pán Joachim Weimann Ďakujem, že zareagovali tam promptne a budeme sa venovať takej dôležitej otázke, ako je koncept e, energetickej intenzity. Máte k dispozícii dokumenty a ak súhlasíte, vyčistíme tu trochu stôl. Mali sme tu taký malý incident. Jo, je tu plno vody. Oh, Good, dann würde ich vorschlagen, dass wir beginnen. Dobre, tak poďme na to. Pán Eichhammer, začnete vy. Poprosím vás o stručné uvedenie a potom bude diskusia. Nech sa páči. Okay, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, my name is... Uh, Dobre popoludne. Som Wolfgang Eichhammer a som výskumníkom Fraunhoferského inštitútu v Nemecku a bol som zapojený do rôznych etáp smernice o energetických službách z roku 2006 a aj do hodnotenia dopadov tejto smernice o energetickej účinnosti. Požiadali ste ma, aby som sa vyjadril k niektorým otázkam, ktoré som pripravil. V prvom rade, ako definovať ciele energetickej účinnosti. Prebieha diskusia o absolútnych cieľoch, k tomu sa dostaneme podrobnejšie, potom máme aj relatívne ciele. A potom je tu otázka, či tie ciele v navrhovanej smernici obmedzujú hospodársky rast alebo či sa to mení v čase hospodárskej krízy alebo hospodárskeho rastu, potom ten zložitý proces dohľadu a rozdelené úsilie a tiež hlavné informácie, ako tieto ciele vlastne formulujeme. Takže k tej prvej otázke, ako definujeme ciele energetickej účinnosti. Jedným spôsobom je to, že porovnávame minulé roky, napríklad rok 2007, Cieľ by sa mohol porovnávať podľa toho, aká bola primárna spotreba energie za rok 2007 a následné 20-percentné zníženie. Takže to je to zníženie pod úroveň roku 2007. Potom máme ciele CO2 a tie spadajú tiež do tohto druhu ustanovení. Ale máme ešte ďalšie ciele, ktoré navrhuje Európska komisia tej navrhovanej smernici a tento cieľ sa netýka pevne stanoveného roku, ale berie do úvahy hospodársky rast od tejto doby do roku 2020. A tamto zníženie sa porovnáva s rokom 2020. V tom prípade je cieľ vyšší, alebo tá zamýšľaná dosahovaná hodnota je vyššia, ako je ten obrázok naľavo. A to máme aj v tom našom návrhu Európskej komisie. A potom existuje cieľ na základe energetickej náročnosti. To je ten súčasný cieľ a ten by sa postupne mal znižovať nezávisle či závisle, ale aj na základe politických rozhodnutí treba špecifikovať, do akej miery musí byť energetická náročnosť znížená. A to nie je závislé, alebo je to nezávislé na hospodárskej aktivite a zároveň to ale nie je príliš vhodná cesta, pretože rozvoj hospodárskych činností môže principiálne úplne zvrátiť ten princíp dosiahnutia energetických cieľov. Potom tá otázka, či ten navrhovaný cieľ v smernici obmedzuje ekonomický rast. Ja by som odpovedal, že nie. Dôvody máte opísané na týchto priesvitkách. Poprvé, ten Prime z 2007, o, o čom ste tu práve diskutovali a čo je cieľ a základ formulácie cieľa, tak to je ten základ a on počíta s ekonomickým rastom v hodnote 2,4 v roku 2005 a 2020. Ak si uvedomíme, aký je reálny rast a aké sú odhady na rok 2013, ktorý už teraz máme k dispozícii, tak dosiahneme taký zázračný 4-percentný rast v období rokov 2014-2020 aby sa dosiahla tá úroveň, ktoré stanovili Prime z 2007 a ten základ. Takže to nám ukazuje, že len keď prekročíme ten 4% ročný rast alebo nárast, tak e, vtedy začneme obmedze, začneme obmedzovať hospodársky rast na základe modelu Prime z 2007 a potom tu máme porovnanie historických údajov HDP um, ehm, EÚ, to máme tá modrá čiara, potom červená línia to, alebo čiara, to sú tie 4%, na ktoré sú potrebné na to obdobie rokov 2014-2020, aby sme dosiahli úroveň rastu. A všimnite si, že za posledných 20 rokov EÚ nedosiahla taký podstatný rast. Ďalšia otázka. Ako ambície toho cieľa sa menia kontexte hospodárskej krízy, ktorú zažívame, alebo v období silného rastu. A tu by vyplývalo z toho to, že tie ciele spotreby, tie absolútne ciele, ktoré integrujú aj rast, sa splnia v období hospodárskej krízy, ale je ťažšie ich splniť v čase veľkého hospodárskeho rastu, ale ciele náročnosti sa ťažšie dosahujú, keď je pomalší rast a je jednoduchšie ich dosiahnuť, keď je rast vyšší. A to jasne ukazuje dopady každého z nich. A to vedie k tomu, že tie modely spotreby a ich napojenie na energetickú účinnosť treba brať z určitej perspektívy možno brať to riešenie z času nízkeho hospodárskeho rastu, potom tá energetická náročnosť a porovnanie s HDP. Hospodársky rast je nižší. Energetická účinnosť alebo dosiahneme ľahšie energetické úspory. A ešte jedna pripomienka. Z toho môže potom vyplynúť, že energetická náročnosť môže byť určitou záťažou, ale nemali by sme sa na to pozerať takto. Želáme si, aby sme naozaj dosiahli určitú účinnosť a takto môžeme prispieť aj k hospodárskému rastu v období hospodárskej krízy. Ďalším argumentom za Cieľ spotreby je komplexnosť eh, monitorovacieho procesu, no a to bolo eh, veľkým, eh, veľkým problémom v diskusiách o smernici o energetickej efektivite z roku 2006, kde bol pomerne komplikovaný kde sme integrovali pomerne komplikovaný monitorovací proces, hovorilo sa o tom veľmi veľa, mm, bez toho, aby sme sa sústredili, alebo aby sa bola pozornosť zameraná na potrebné opatrenia stanoviť si cieľ je pomerne jednoduché, pretože potrebujeme len, aby eh, nejaké energetické váhy sledovali tento cieľ. No a keď sa pozrieme eh, na ak máme dáta o aktivite, ak pozrieme na nej v rámci najväčšieho agregovaného ADP, tak eh, to dodáva silu údajom, takže proces monitorovania je trochu neistý. Ďalší štvrtý bod je, ako zaviesť effort sharing medzi členskými štátmi. Súčasné ciele spotreby EÚ už integrujú effort sharing, pretože je to založené na základnom rozvoji do roku 2020. Ten je rôzny podľa rôznych členských štátov. Napríklad východné členské štáty eh, majú v veľký raz zatiaľ, čo krajiny ako Nemecko v týchto súvislostiach majú slabý rast alebo stagnujú. Takže Takže to je, dá sa povedať, už pomerne pokročila diskusia, ale nové elementy, ako napríklad cieľa intenzity, si vyžadujú nové údaje, nové diskusie o effort sharingu a obávam sa, že to bude znamenať ďalšie, ďalšie oddelenie stanovenia pevných cieľov a vieme, že ďalší krok v roku 2014, v roku 2014 už pomaly klope na dvere. No a posledná časť. To sú posledné veci, ktoré, na ktoré upozorňujem v rámci diskusie, aké sú hlavné signály z diskusie, čo sa týka cieľov spotreby alebo intenzity. Čiže cieľy spotreby prinášajú povedomie o trhu megawatt a stanovujú stimuly pre všetkých aktérov. A to je veľmi dôležité, pretože paralelne existujú rôzne iné politiky, ako napríklad obnoviteľné zdroje. No aj napriek tomu, že tieto energie musia ďalej pokračovať, aby sme získali redukciu, tak to treba robiť opatrne. Treba veľmi investovať do infraštruktúry, distribučných sietí, no a vieme, aká intenzívna debata je medzi členskými štátmi o tejto infraštruktúre. No a aká tomu bude dať čiastočne vyhnúť, tak myslím, že bude oveľa jednoduchšie preniknúť na trh a do mysli ľudí v porovnaní s tým, by sme mali postaviť obrovské distribučné siete, ktoré by znepríjemňovali každodenný život obyvateľov. No a, a tretia vec je, že ciele spotreby zohľadňujú tiež nejaké spätné efekty, ktoré nezohľadňujú cieľa intenzity. To sú efekty, ktoré sa vyskytnú, pretože ľudia usporia energiu, keďže usporia energiu, usporia aj peniaze, tak um, potom míňajú energiu na iné účely alebo aj na tie isté. No a ďalej e, absolútna redukcia energie, to znamená pomocou cieľov spotreby podnecuje rast HDP, pracovné miesta a investície a redukuje náklad na energiu. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť a pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán profesor Weimann. Vy máte slovo, nech sa vám páči. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner... Dámy a páni, ešte predtým, než začnem tak dovolte mi dve pripomienky. Prvá sa týka mojej osoby. Ja vystupujem ako ekonóm. Ekonómové majú pomerne zlú povesť, hlavne vtedy, keď sa zaoberajú otázkami životného prostredia, tak si ich často ľudia zamieňajú zástupcami priemyslu. No a preto myslím, že by bolo dobré, ak by som povedal niečo k mojim záujmom. Ja som výkonom životného prostredia. Chcel by som prispieť k tomu, aby tie pozícii, e, ktoré môžeme využiť na boj za klímu, využili na efekt, čo najefektívnejšie, aby sme dokázali zvládať tú obrovskú výzvu klimatických e, zmien. Ja chcem nájsť čo najlepšie možné nástroje, e, ktoré existujú na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám, pretože myslím, že len vtedy budeme mať šancu na úspech. Druhá pripomienka, a sa týka mojej pripomienky, ja som tak pomerne narýchlo pozvaný a ja nevedel som presne, čo ma čaká. A ja by som vám chcel um, pár, všeobecn- pár všeobecných uh, úvah, oveľa všeobecnejších, ako aj mojho kolegu, ktoré vám môžu uh, pripadať uh, triviálne, ale ten úvod, pomerne dlhý, potrebujem na to, aby som sa na konci dostal k návrhu, tým si položil otázku, ktorá tu zaznela, a to sú absolútne alebo relatívne ciele. No, toľko k úvodu. No a dúfam, že môj čas začína plynúť až teraz. Takže, dobre, pár jednoduchých úvah o spotrebe elektrickej energie alebo energie. My nespotrebujeme energiu len tak, spotrebujeme ju preto, lebo s tým sledujeme isté ciele. To znamená, vykolujeme eh, byty, tak ďalej a tak ďalej. Takže použitie energie má vždy dve strany. Na jednej príkon energie alebo prísun energie, na druhej strane, čo tým sledujeme a dosahujeme. Na druhej strane, keď šetríme energiu, tak musíme vždy zohľadňovať obe stránky. Ak teda šetríme energiu, tak treba si uvedomiť, že na druhej strane sa tiež niečo deje. To znamená, že tie náklady sú tam vždy zahnuté. a To znamená, že e, ciele, ktoré dosahujeme pomocou energie, nebudeme dosahovať v plnej miere, čiže budeme musieť prijať nejaké obmedzenia, tým vytvárajú nejaké náklady príležitosti. No a ďalej treba vynaložiť zdroje, aby sme s menším počtom energie dosiahli rovnaké výsledky, to znamená, alebo rovnaký účinok, to znamená použiť zdroje na zvýšenie energetickej účinnosti. Bez ohľadu na to, čo robíme a bez ohľadu na to, aké náklady vznikajú, tak vo všet, pri každej činnosti treba sledovať uh, tú nejakú výmenu medzi úsporami a nákladmi. Takže treba zvážovať náklady voči, e, voči úsporám energie. To je samozrejme veľmi triviálne a vy sa určite pýtate, prečo e, o tom hovorím. No ale je, bude to trochu menej triviálne, keď sa spýtate nasledujúce otázky. Poprvé, otázky, je dobrou stratégiou, keď budeme hovoriť, že tá smernica, ktorá hovorí, pomocou nej ušetríme 20 energie bez toho, aby sa pritom hovorilo o nákladoch, ktoré vznikajú a bez toho, aby sa uvádzali opatrenia, e, ktoré majú viesť k ušetreniu nákladov a k tomu, aby tieto opatrenia boli čo najlacnejšie. Samozrejme, ak takáto stratégia by nebola dobrá, pretože by sme sa vystavovali nebezpečenstvu, že budeme šetriť veľmi iracionálne. No a, a tak by sme ušetrili menej energie, ako sme mohli, ako by sa dalo ušetriť použitím rovnakých zdrojov nákladov. Takže tá energetická účinnosť, ktorú dosiahneme, ak nebudeme zohľadovať náklady, tak bude táto úspora nižšia ako energetická úč účinnosť, ktorú by, ktorá by sa dala teoreticky dosiahnuť. Druhá otázka je, či potrebujeme štát na to, aby sme dokázali porovnať náklady a úspory energie. No, nie nevyhnutne. Dalo by sa povedať, že energetické trhy odvádzajú svoju prácu. Existujú stanovené energetické ceny, no a spotrebitelia a podniky v rámci Európy veľmi starostlivo a racionálne zvažujú, či je pre nich možné usporiť energiu za nízke náklady a či im to priniesie výhody. Ten argument by sa dá rozvieť ešte trochu ďalej a povedať, že v cenách, ktoré e, sú na trhu, takú veľkú časť tých cien tvoria dane a náklady na CO2 a tak ďalej, že e, s týmito cenami sa internalizujú externé efekty týchto cien. Takže nie je od začiatku jasné, na čo potrebujeme štátnu reguláciu, aby sa zvýšila energetická efektivita alebo ušetrila energia. Jediné racionálne riešenie toho, že potrebujeme štátny zásah, je, že priznáme alebo predpokladáme, že európske domácnosti alebo podniky systematicky nezohľadňujú niektoré aspekty energetickej úč- úč- úč- účinnosti a šetrenia. Otázka je, ktoré aspekty to sú. No a vtedy je najlepšie obratiť sa na EU Tá sformulová 4 výzvy v súvislosti s použitím energie. Poprvé, zaistenie dodávok energie tým sa na jednej strane myslí, že aj v budúcnosti budeme mať prístup k zdrojom energie, na druhej strane to však znamená tiež, že napríklad energetické siete budú bezpečné a dodávky energií sú bezpečné. Ďalej udržateľnosť a trvalá udržateľnosť. Tým sa myslí, že musíme šetriť neobnoviteľnými zdrojmi energie. Ďalším aspektom je ochrana životného prostredia. To sa rovná zníženiu emisí CO2. No a ďalší cieľ, ktorý vymenová Európska komisia, je zaistenie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. To znamená, že na to sú potrebné v medzinárodnom porovnaní nízke náklady na energiu. Keď sa pozrieme na tieto štyri ciele alebo štyri výzvy, tak ešte raz položím tú otázku. Je racionálnou odpoveďou na tieto štyri výzvy tvrdiť alebo žiadať, že treba z- zredukovať energiu o 20 bez toho, aby sme zohľadňovali náklady, ktoré tým vzniknú. Nie, isté to rozumenie je. No a aby sme to pochopili, tak vám uvediem jeden príklad. No a tento príklad zrejme dve výzvy. Po prvé výzva udržateľnosti a po druhé ochrany životného prostredia. Keď je, totiž chceme chrániť klímu a životné prostredie, tak treba znižovať emisie CO2. Ale keďže nemáme nejakú využiteľnú technológiu okrem CCS, tak to znamená redukciu fosilných palív. To znamená, každá úspešná politika znižovania emisí CO2 je politika, ktorá chráni fosilné paliva. No a preto sa dajú spojiť tieto dva ciele. No a A k tomu sa musíme pozrieť na veľmi základný, fundamentálny bod. Ak to vyzerá, keď sa chceme venovať úspešnej klimatickej politike. Jedinou cestou je, že chce, treba znížiť emisie CO2. Všetci vieme, že to niečo stojí, že to má svoje náklady. Vieme, že aj zdroje, ktoré máme k dispozícii na ochranu životného prostredia a klímy, sú obmedzené. Dá sa hovoriť o tom, koľko zdrojov sa na to použije, no a odpoveďou na to v rôznych um, krajinách bude odlišná, no ale bez ohľadu na túto diskusiu, tak v konečnom dôsledku bude jasné, že to, čo máme k dispozícii, je obmedzený počet zdrojov, alebo množstvo zdrojov. Teraz potrebujeme len základnú logiku. Totiž, keď tieto tri veci spojíme, vyplýva z toho, že len nákladovo efektívna e, redukcia emisí CO2 je racionálna. To znamená, že nákladová efektivita e, znamená maximalizáciu počtu tón CO2, ktoré sa dajú reagovať na milión eur, e, ktoré sa investujú do ochrany životného prostredia alebo klímy, alebo inými slovami minimalizácia nákladov každej ďalšej tony emisí CO2, e, ktor, ktorú sa znižia emisie. Ak nedržíme toto pravidlo, tak to znamená, že v každom prípade zabránime výraznejšiemu zníženiu emisí CO2 v porovnaní s tým, čo by bolo teoreticky možné dosiahnuť. Ak zvýšime energetickú účinnosť, tak je to nevyhnutným predpokladom na to, aby sme robili racionálnu klimatickú politiku. Ale to nie je dostatočná podmienka. Dostatočná podmienka to je až vtedy, keď z milióna možností, ktoré existujú, zvýšiť energetickú účinnosť, zvolíme tie, ktoré sú spojené s najnižšími nákladmi. Len vtedy splníme podmienku pre racionálnu klimatickú politiku. Predstavte si, že zredukujeme CO, emisie CO2 nákladovo neefektívne. Veľmi rýchlo z toho vyplýva, že ak z tejto formy prejdeme na nákladové účinné znižovanie emisí CO2, tak vyplyne z toho, že dosiahneme zvýšenú energetickú účinnosť pri rovnakých nákladoch. To znamená, že každé neoptimálne využitie nákladov znamená nedostatočnú efektivitu. No a ako vyzerá efektívna politika? EÚ sa snažila naozaj nájsť ten najefektívnejší nástroj a tým je obchodovanie s emisiami. Tento nástroj je naozaj vhodný na dosiahnutie všetkých cieľov, e, ktoré spadajú pod ochranu klímy a to racionálnym spôsobom. Má viacero vlastností. Stanovenie stropu umožní určitým e, spôsobom riadiť na tonu presne množstva emisí keď rozšírime sektory, ktoré podliehajú ETS, tak e, môžeme pokryť celé hospodárstvo. To znamená, že environmentálne ciele môžeme mm, presne zadefinovať a dosahovať. Každý jeden cieľ môžeme takýmto spôsobom presadiť. Neexistujú tu absolútne žiadne obmedzenia. Obchodovanie a trh, ktorý takto vznikne, garantujú, že to zníženie, ku ktorému dôjde, bude nákladovo efektívne. Nemám často teraz vysvetľovať, prečo to tak je, ale je to tak. Ďalej tento trh zohráva jednu ďalšiu dôležitú úlohu a to, že vznikajú dynamické stimuly pri vytváraní uh, nových moderných technológií. Teda máme tu v tomto trhu nástroj, ktorý stimuluje. Teda jednotliví aktéry majú záujem o to využívať alebo vyvíjať takú technológiu, ktorú potrebujeme, teda takú, ktorá nákladovo efektívne vedie k znižovaniu emisí CO2. Toto všetko môže dosiahnuť ETS. A intervencia nad rámec ETS teda potrebná nie je. Práve naopak, intervencie nad tento rámec sú kontraproduktívne. A Rád by som vám to teraz ilustroval na oboch stranách trhu. Na strane ponuky trhu s energiou, tam máme feed-in tariffs na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Tieto však nevedú k dodatočnému úspore CO2. Vieme, že každé zníženie emisí CO2, ktoré dosiahneme znižením, pardon, zvýšením obnoviteľných zdrojov, e, to znamená, že sa bude obchodovať e, s tými emisiami, ktoré už nie sú potrebné. Teda ak niekto emituje viac, e, CO2, pretože má obnoviteľné zdroje energie, tak to vedie k tomu, že má práva, emisné práva, ktoré môže predať v aukcii. Tieto emisie sa iba presunú inám, ale neusporia sa teda celkový objem emisí e, bude podliehať iba e, stálenému stropu, nedôjde k zníženiu. Náklady, ktoré vznikajú, keď sa budeme snažiť emisie CO2 dosiahnuť e, solárnou a veternou energiou. Tam tie náklady sú naozaj obrovské na to, aby sme nahradili jednu tónu CO2 e, veternou takto stojí asi 100 či 150 eur tón, to sú tie náklady. V prípade e, solárnej energie sú to 5000 až 1000 e, eur na tónu. V obchodu, pri obchodovaní s emisiami tieto náklady predstavujú asi 15 či 20 eur na tonu. A to je tá momentálna cena emisných práv. Štúdia z roku 2009 Billinger Rosendahl, tam sa vypočítava, aké to má dopady. Vidíte to na tomto grafe. Dolná os to je percento zelenej energie, green energy. To je teda solárna a veterná energia. A na zvislej osi, tak tam máte letočné náklady, ktoré vznikajú aby sa dodržal CAP, ktorú, ktorý stanovila EÚ. Takže vidíte, že pri 10-percentnom podiele obnoviteľných zdrojov energií tie náklady e, sú dvojnásobné. V Nemecku už máme 18-percentný podiel čiže e, sa nachádzame e, zhruba v úrovni štvornásobku nákladov na súlad, takže naozaj o nákladovej efektivnosti nemôže byť ani reč táto intervencia spôsobí zníženie ceny CO2. Tá mena pardon, to množstvo, ktorým sa bude obchodovať, e, to zostáva rovnaké, ale tá cena samozrejme reaguje na používanie obnoviteľných zdrojov energie a to tým, že cena klesa. Potrebujeme vysokú cenu CO2 a nie nízku, pretože keď je cena nízka, tak to znamená, že pre tých, ktorí chcú emitovať CO2, že pre týchto je lacné. Takže stimuly na znižovanie emisí CO2 sa systematicky ničia. Dynamický stimulačný efekt ETS tým úplne odpadá, pretože keď povieme, že obnoviteľné zdroje energie budú pribúdať do budúcna, tak to bude znamenať, že cena CO2 bude neustále klesať. Tuto máme ďalší graf. Tam vidíme, ako sa prejavuje na energetický mix nízka cena CO2 a vidíte, že hnedé uhlie nadobúda na význame. Hnedé uhlie, e, toto je e, emitent, obrovský emitent CO2, ten najväčší a vidíte, že hľadom na nízku cenu CO2 sa využíva e, a spaluje čoraz viac hnedého uhlia. A to by sa nedialo, keby sa nepodporovali obnoviteľné zdroje energie. Rovnaké efekty e, vznikajú aj na strane dopytu, keď sa tam urobia nejaké intervencie, keď sa budú robiť nejaké regulácie na strane dopytu, keď tu budú určité predpisy o tom, ako e, sa majú produkovať e, určité výrobky a tak ďalej. Tak tam tie efekty sú veľmi podobné. Vedie to k tomu, že bude k dispozícii e, na predaj väčšia miera emisí CO2, dôjde iba k realokácii a nie k zníženiu emisí ich objemu a náklady na súlad znova e, narastú. Takže čo z toho vyplýva? už každá jedna politika, ktorá sa snaží dosiahnuť zníženie emisí nad CAP, e, Každá takáto politika je zbytočná a náklady, ktoré v súvislosti s ňou vznikajú, sú zvýšené a v konečnom dôsledku to vedie k tomu, že budeme mať energetickú účinnosť, ktorá je nižšia, ktorú by sme boli dosiahli s rovnakými zdrojmi za iných podmienok. Takže teraz k vašej otázke, ktorá je kľúčová pre dnešné zasadnutie, teda či by úspory energie mali byť eh, stanovené absolútnou formou, alebo či by to mal byť nejaký relatívny cieľ, teda eh, tona na milión HNP. Je tu jedna dôležitá vec a to otázka, aká forma regulácie je vyhovujúcejšia e, v, vo vzťahu k hospodárskému rastu. Myslím, že aj predrečník o tom už hovoril. No keď sa na to pozrieme v takejto tabulke, takáto matica, kde vidíme, ktorý nástroj sa osvedčuje lepšie v ktorej situácii, takže absolútny cieľ alebo e, cieľ efektívnosti v fáze recesie alebo boomu. Vidíte, že absolútny cieľ v prípade e, boomu skôr obmedzuje rast. E, cieľ efektívnosti v rastovej fáze vlastne má pozitívne vplyvy. V prípade recesie je to naopak. Tam je lepšie mať absolútny cieľ a nie cieľ relatívny. Relatívny cieľ vedie k tomu, že a to vidíme aj e, na tých údajoch, ktoré prezentoval predočník, e, v recesii energetická účinnosť e, skôr klesa. Teda, keď máte u vás doma v hospodárstve recesiu, tak ak máte relatívny cieľ, musíte ešte aj sporiť energiu a toto stojí veľa a toto samozrejme nepodporuje vymanenie sa z recesie, takže tento nástroj je v prípade recesie neúčinný. Takže vidíte, že je to v zásade nerozhodné. Pomocou tejto úvahy sa nedopracujeme k žiadnemu správnemu rozhodnutiu potom či absolútny alebo relatívny cieľ. Preto navrhujem nasledujúci kompromis, tzv. tretiu cestu, ktorá vychádza z toho, čo som už uviedol. O čo ide v kompromise? Ide o to úsporu energie, ktorú dosahnuť chcete, tých 20 prepočítať na zodpovedajúcu zníženie CO2. To je relatívne jednoduché. Zoberme si fosílny e, mix energetický primárnu energiu, znižme to o 20 a vypočítajme, koľko CO2 to predstavuje. A o tento ekvivalent je potrebné potom znížiť CAP. To by malo taký účinok, to je všetko, nič vás nemusíte urobiť. A to by viedlo k tomu, že tých 20 e, to zníženie, ktoré plánujete, ktoré považujete za rozumné, že tomuto zníženiu naozaj aj dôjde a udeje sa to iba v prípade energie, ktorá sa produkuje prostredníctvom fosílnych palív. A toto je naozaj na prospech e, klimatickej politiky. Ďalej sa to bude diať formou emisného obchodu a preto toto zníženie emisie a tieto úspory energie zvýšenie energetickej účinnosti. Toto všetko sa bude diať nákladovo efektívne, teda nebude dochádzať k plitvaniu zdrojmi. Naopak, maximalizujeme energetickú účinnosť. Čiže tie zdroje, ktoré použijeme, povedú k maximalizácii energetickej účinnosti. A na záver je tu ešte posledný argument a to že nedôjde k eh, obmedzeniu hospodárskeho rastu, pretože takéto riešenie je pozitívne ako vo fáze boomu, tak aj vo fáze recesie. Toto je návrh z mojej strany. Ja dúfam, že vás eh, eh, nemrzí, že som tak dlho hovoril um, o všeobecných veciach. Možno sa vám to zdalo triviálne, ale pre mňa to bolo naozaj veľmi dôležité. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. A prejdeme rovno k kukolu otázok a odpovedí. Pani Ford ako prvá, nech sa páči. Pani Ford, nehlasili ste sa? Ona vás nepočuje. Nie, ona ma počuje, ale nehlasí sa o slovo. Takže Klotúvez ako ďalší. teda ako prvý. Áno, ďakujem pekne za vaše príspevky. Myslím si, že nám tu ide o to, že tu teraz máme určité ciele a kladieme sa ako ich najlepšie dosiahnuť. Takže ja mám otázku na pána Eichheimera. Ten cieľ tak ako je stanovený v smernici. Pre vás je to relatívny a neabsolútny cieľ. Myslím, že tu je trošku zmetok v našich diskusiách, pretože často kolegovia hovoria o absolútnom cieli v texte komisie, ale ak som správne pochopil váš úvod, tak vy tento cieľ považujete za relatívny, pretože vychádza z určitého scenára, takže k tomuto, keby ste sa mohli ešte vyjadriť. Ak som správne pochopil oba príspevky, tak ak by sme boli prešli k cieľu energetickej náročnosti, tak by to znamenalo, že v recesii, ak tento cieľ bude ekvivalentný v výkonnosti, tak ho bude ťažšie dosiahnuť v súčasnej ekonomickej situácii. Teda, že v takéto situácii je to horšie ako v prípade uh, fázy rastu. Kolegovia z pravice, strednopraví kolegovia, niektoré vlády navrhujú urobiť vec, o ktorej tvrdia odborníci, že nie je správna že by nás dostala do horšej pozície, než keď budeme držať sa tých cieľov, ktoré sú uvedené v smernici. Ďalšia otázka na pána Vajmana. Súhlasím do veľkej miery s vami, že keď k tomu pristúpime, tak musíme sprísniť CAP. Takže možno by ste nám mohli povedať, prečo je dôležité pri prijatí opatrení na zvyšne účinnosti. Prečo je dôležité pozmeniť ten CAP, pretože v opačnom prípade ten systém nebude konzistentný. Ďakujem. Kolega Vidal Kvadras. Ďakujem, pán predseda. minula, keď prebehla prvá výmena názorov k energetickej účinnosti, tak už vtedy bola zaujímavá diskusia na takej filozofickej ani nie hospodárskej úrovni o tom, či je lepšie mať cieľ zlepšenie energetickej účinnosti alebo si zadefinovať ako cieľ absolútne zníženie spotreby primárnej energie. Veľmi pozorne som si vypočul dnešné vystúpenia odborníkov, hlavne pána Eichhamera, ktorý sa sústredil práve na tento bod, ktorý je intelektuálne tak zaujímavý. A potom vám poviem, ku akému som ja prišiel záveru. Padlo tu, že je ľahšie dosiahnuť cieľ zníženia spotreby primárnej energie v absolútnych číslach, keď je recesia. No samozrejme, no však to je jasné. A je ťažšie to urobiť, keď máme hospodársky rast. Takže ja to chápem takto. Je ľahšie splniť cieľ, keď sa klameme. Preto, že keď máme milióny nezamestnaných, ktorí nespotrebujú, priemysel nefunguje, teda spotreba je nižšia, teda logicky samozrejme cieľ plníme. ale robíme to nie preto, že sme účinnejší, ale preto, že sme chudobnejší a sme v ťažkostiach. A teda mám pocit, že argument, že, že je lepšie a ľahšie, keď si robíme sami a kladieme pasce, no tak neviem, či je to taký stimulujúci argument, ktorý by sme mali nasledovať. Možno sa znovu opakujem, ale možno ma presvedčíte svojimi argumentami, nejakými inými než tými, čo, ktoré dnes padli. Našim cieľom by malo byť, a to neustále, nezávislo od toho, či recesia alebo rast, aby sme mali väčší output a aby sme spotrebovávali menej energie. Teda, aby sme boli účinnejší. To je dobré. Tak v dobrých, ako aj zlých rokoch pretože v konečnom dôsledku toto spôsobuje, že náš priemysel je konkurencieschopnejší a môžeme podporovať sektor energetickej účinnosti, ktorý prinesie so sebou inovácie, technológie, vytvorí nové pracovné miesta a zlepší našu konkurencieschopnú pozíciu na globálnych trhoch. Frau ehm, Kulaska-Bobinska. Pani Kolarska-Bobińska. Dziękuję bardzo. E, bardzo ważne, interesujące spotkanie postawiliśmy tutaj parę zupełnie... Ďakujem veľmi pekne. Naozaj je to tu veľmi zaujímavé. Padajú tu veľmi zásadné otázky definície anglickej účinnosti, vzťah medzi cieľmi a modelmi. Máme tu absolútne ciele, relatívne ciele, čo to znamená. Pán Turmes pracuje na svojej správe a teraz povedal, že možno niektorí z nás, ktorí sme pripravili pozmeňovacie návrhy, že sme to celkom dobre nechápali, tú definíciu cieľov, že či sú absolútne alebo relatívne. Čiže, pán predseda, mám jednu dôležitú požiadavku ja by som bola rada, keby takéto schôdze prebiehali na začiatku tohto procesu podobné vypočutia a nie až v takejto neskoršej fáze lebo to, čo sa dozvedáme, je veľmi dôležité, veľmi zaujímavé a mm, bolo by bývalo dobré, keby sme si boli vypočuli ehm, expertov už na začiatku tohto procesu, takže možno e, to použijeme do budúcna. Pri takých dôležitých témach prosím, robme takéto vypočutia eh, v čase, keď začíname s prácou a nie keď uzatvárame pozmeňovacie návrhy. Toto je technická otázka, o ktorú som sa chcela s vami podeliť. Funguje mi ten mikrofón? Táto pripomienka je veľmi padná, veľmi dobrá, ale musíme si uvedomiť, že máme určitý časový harmonogram a že celá séria otázok prebehla alebo padli až počas diskusie. Je dobre, že to teraz vyjasníme, ale máte pravdu. Na začiatku by to bolo určite efektívnejšie a zaujímavejšie. Kolegyňa Hall. Predtým som si ju poplietol s pani Ford. Nech sa páči, pani Hall. Áno, je naozaj vždy veľmi zaujímavé, keď medzi nás prídu odborníci a je dobre si vypočuť ekonomický pohľad na vec. Rada by som sa spýtala na smernicu o energetickej účinnosti, ale keď hovoríte o prínosoch a nákladoch eh, z hospodárskeho hľadiska, myslím si, že je potrebné si tiež uvedomiť, že prakticky na mieste znižovania spotreby tak takto môže priniesť skôr prínosy ako náklady. Sme toho svedkami vďaka inováciám. Vidíme, že existuje veľa spotrebičov, ktoré poskytujú lepšie služby sú účinnejšie a zároveň spotrebujú menej energie. Takže dochádza k dekaplingu medzi energetickými službami a využívaním energie. A potom ešte um, sa dotknem trochu tej vašej dôvery v trh a v tej dôvery v potenciál obchodovania s tými emisnými povoleniami. poradca pre klímu na Downing Street, Street pardon, povedal, že v histórii trhy veľmi nebrali do úvahy nejaké časové termíny alebo limity. A pri globálnom oteplovaní existuje ten časový limit a my by sme mali konať rýchlo. A k tomu, čo povedal pán Vajman, Pochopila som to správne, potvrďte mi to, prosím. Máte obavy, že ak budeme mať cieľ energetickej náročnosti a to, čo by spoločnosti a štáty mohli urobiť, aby ten cieľ dosiahli, je rozšíriť svoju produkciu. Takže dosiahnuť ten cieľ energetickej náročnosti bez toho, že by museli robiť nejaké kroky. Nemuseli by teda meniť ani svoj prístup. Možno by mohli trochu zlepšiť metódy, ale nie výrazne. A ak by zvyšovali HDP, tak by splnili ten cieľ energetickej náročnosti bez toho, že by zmenili svoj prístup využívania energie. Ak by sme išli touto cestou, došlo by k nejakému ruchu alebo posunom a nemali by sme jasne merateľné výsledky a potom by tu bola veľká neistota, ako by to celé dopadlo. Takže ja nechápem, ako s cieľom energetickej náročnosti si môžeme byť istí, že dosiahneme ten cieľ energetických úspor vlastne by sme ani nevedeli, či ten cieľ dosahujeme alebo nie, pretože celý ten proces je taký zahmlený. A mám isté obavy. Čo sa stane, keď sa dostaneme z recesie? V súčasnej dobe je relatívne jednoduché znižovať energetickú spotrebu. Spotreba energie je nižšia, pretože máme nižší rast Ale ak sa nepozrieme na to, ako zvyšovať efektívnosť energetických služieb a dostaneme sa z recesie, ekonomika začne rásť a zrazu zistíme, že používame obrovské množstvo energie, pretože sme celý problém štruktúralne neriešili. Spomenuli ste chybné investície, ale Otázka je, máte obavy, že by mohlo dôjsť k tomu, že by sa vyplýtvalo príliš veľa financií na tie projekty infraštruktúry v EÚ, pretože nemáme jasnú predstavu o tom, koľko energie budeme potrebovať. Máte také obavy? že ten cieľ energetickej náročnosti by nakoniec viedol k tomu, že naše obmedzené investičné zdroje by išli do energetických infraštruktúrnych projektov, ktoré ale v skutočnosti až tak nepotrebujeme, ale nebudeme vedieť, či ich potrebujeme alebo nie. Pán Píper. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som si želala, aby táto zásadná diskusia prebehla ešte skôr. Myslím, že všetci chcú tú energetickú účinnosť, čo najskôr chceme tie zdroje šetriť a chceme energetickú nezávislosť, ale myslím, že sme už stratili príležitosť alebo prepásli príležitosť a to v tom, že sme nekriticky podporovali návrh Európskej komisie. Dnes som zistil, že existujú nevýhody aj pri absolútnych, aj pri relatívnych cieľoch. A tiež viem, že by bolo bývalo jednoduchšie monitorovanie než to, čo teraz plánujeme v tých 21 článkoch. No ale smernica je tu, musíme na nej popracovať, aby som sa oboch odborníkov rád spýtal. Je možné si predstaviť nejaký kompromis, pán Vajman? Alebo pán doktor Eichhammer? Je tu možnosť nejakej kombinácie medzi relatívnym a absolútnym cieľom? Je možné, že by to záviselo napríklad e, na tých cykloch konjunktúry, alebo by ten kompromis mohol vyzerať tak, že by národné štáty mali ešte väčší manévrovací priestor, pokiaľ ide o to, ako dosiahnu tie všeobecné ciele, ktoré sa tu stanovia. A v návrhu komisie sa spomínajú tie certifikáty alebo systém ETS by ho bolo možné nejak rozšíriť. Existujú rôzne možnosti, ako nájsť nejaký kompromis, ktorý by zohľadňoval všetky tie veci, ktoré tu padli. Pani Toja. Ďakujem za všetky príspevky a mám otázku na pána Eichhamera. Spomenul sa tu odvolávky na toho odborníka, ale ja by som to potrebovala trochu objasniť. Dve veci. Prví rečníci sa už na to sústredili, na tieto dva body. Vzťah medzi cieľmi a obdobím nízkeho rastu, ktorý teraz zažívame, je pravda, že s takýmito cieľmi a s cieľmi zo smernice takto platí aj v období rozvoja ekonomiky. Mali by sme byť schopní odpovedať na tú základnú pripomienku a sícu, síce, že v nízkom hospodárskom raste takéto ciele potom neprispievajú k tomu, že by nám to prinášalo ten neskorší ekonomický rast. A rady by sme poznali kontrastné argumenty, tie potrebné ciele alebo ciele spotreby, aby sme nemali tie absolútne ciele v úrovniach rastu. A vy ste povedali, že ak by sme sa chceli dostať z jedného hľadiska do druhého, tak to by bolo ešte ťažšie. A ja by som rada vedela, aká je tá, kde je tá rovnovážna situácia, ten rovnovážny bod, v oblasti spotreby. A tiež ste jasne povedali, že niekedy energetická účinnosť sa môže chápať ako záťaž pre hospodárstvo, ale ukazovatele ukazujú, že úspory energie podporujú aj v čase krízy hospodársky rast, a to aj a hlavne v tomto čase. Ja by som rada poznala tie údaje, ktoré podporujú túto hypotézu. Možno aj tieto údaje sú rôzne spracovávané v rôznych členských štátoch. Rada by som vedela, e, ktorí sú šikovnejší a príkladnejší, ktorých by sme mohli imitovať my všetci ostatní hlavne tie krajiny e, ako moja, ktoré za, za, za nejakým spôsobom meškajú. Ďalší rečník, pán Lambert. Nadvezujem na predrečníkov, hlavne na Fionu, a to je tá kvalita signálu, ktorý my teraz vysielame. Samozrejme, stále si môžeme klásť otázku o energetickej intenzite. Áno, hovoríme, že intenzita je vysoká a spotrebujeme viacej energia. Takže tá energetická intenzita neodpovedá na jasný cieľ zníženia spotreby energie v absolútnych číslach. To je minulosť. A otázka, či to môže byť riešenie do budúcnosti. Podľa mňa dnešným veľkým problémom nášho priemyselného systému je to kvalita signálov, ktoré vysielajú verejné orgány. A vyslať signál ktorý zodpovedá vývoju HDP a atraktivity hospodárstva, nezodpovedá toho významu, tomu významu vyslať dôležitý signál priemyselníkom. A jediný jasný signál, ktorý môžeme vyslať nášmu priemyslu, tak to musí byť veľmi jasný, závesný cieľ v zníženej spotrebe energie. A druhý bod. Pán Vidalka teraz má pravdu. Sme v recesii. A naše ciele zníženia spotreby sú napojené na tú chudobu, ale môžeme sa na tento argument pozrieť aj inak. Ak v budúcich rokoch a OECD, Európska komisia a iní hovoria, že bude malý rast, no dobre, budeme rast, predstavme si to, nárast v rozvinutých krajinách a to takmer mechanicky bude znamenať prudký narast cien energií. A aj pre náklady príde tu znovu to schudobnenie spotrebiteľa a jediný spôsob, ako odpovedať na túto výzvu kúpy schopnosti obyvateľov v EÚ, to musíme tiež jasne vyslať signál zníženia spotreby energie. Len keď účinne znižíme spotrebu energie, len tak aj reálne znížime e, náklady alebo tie faktúry, ktoré platia naši občania za energie. A pán Eichhammer, mám na vás otázku a možno aj na pána Weissmana. Vo vašej analýze, ktorá je trochu taká externá alebo mimo inštitúcií EÚ a komisie, či to chápete tak, že aj v rámci Európskej komisie by mohli existovať protirečenia a rozpory medzi obranou systému ETS počas viacerých rokov, ako to robíte vy, pán Weissmann, a na druhej strane mať záväzný cieľ v oblasti energetickej účinnosti alebo zníženia spotreby energií, pretože ak nebudeme seriózne konať, ak zmeníme ten cieľ aj v rámci ETS, tak je tam jasné protirečenie medzi tým, že podporujeme systém, ktorý vychádza z cien uhlíkov a tieto cien uhlíka, táto cena je veľmi nízka. Na druhej strane e, ten kontrast s tým cieľom zniženia spotreby energie. Pán Karinc, nech sa páči. Uh, thank you very much, chair. Uh... Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz hosťom a odborníkom za ich veľmi intelektuálne a zaujímavé príspevky. Ale padli tu aj niektoré veci, ktoré sú pre mňa neuveriteľné. Pán Žado práve povedal, že v dôsledku energetickej účinnosti by ľudia mohli schudobnieť. Ale naopak niečo také by mohlo aj viesť k zvyšovaniu zamestnanosti a ľudia by mali príjmy, bohatli by a mali by nižšie náklady za energie. Myslím si, že v tejto sále sú ľudia, ktorí hospodárstvo a ekonomiku chápu úplne inak a pozerajú sa aj na úspory inak. Otázka je, či by sme mali mať ciele energetických úspor alebo energetickej náročnosti. My v Lotyšsku, v Lotyšsku sme šampiónmi energetických úspor v súčasnosti a je to jednoduché. Môžeme to odporučiť každému. Buďte chudobní ako kostolné myši a keď taký budete, tak budete mať energetické úspory a nebudete pozerať na televíziu, a budete sa rozprávať čo s rodinnými príslušníkmi. Môže to byť veľmi podnetné. Vezmete si ďalší sveter a musíte si obliecť, pretože nemôžete kúriť viacej, lebo na to nemáte. Keď sa budeme sústreďovať len na ciele spotreby, tak čo sa stane v mojej krajine, keď dojde k oživeniu ekonomiky? Ľudia začnú spotrebovať viacej energie a budú to robiť neefektívne. Takže znovu budú doslova vyhadzovať peniaze alebo vyhadzovať energiu von oknom a budú jazdiť v autách, ktoré spotrebujú veľa benzínu. HDP bude síce rásť, ale energiou sa bude plýtvať. Takže čo musíme robiť v recesii? A to je to, čo, rozum, čo robia šikovné spoločnosti A šikovné spoločnosti sú schopné zarábať všade. Keď ja som zakladal svoju spoločnosť, snažil som sa, aby sa všetko robilo manuálne, aby bolo, aby bolo veľa pracovných miest, ale ukazuje sa, že tento prístup je veľmi náročný, niekedy ľudia neprídu a keď vyrábate manuálne, potrebujete aj veľa priestoru na sklady, pretože nemôžete vyrábať rýchlo, máte vysoké náklady na energie, na elektriku, pretože neustále svietite. A ako tá spoločnosť rástla, tak som nevedel, ako sa bude vyvíjať trh, čo bude robiť konkurencia a tak som sa rozhodol investovať do automatickej obalovej linky. Preto som mohol vyrábať viacej s menšími nákladmi. A moja marža sa zmenila. Už som nepotreboval také veľké sklady. V noci som len stlačením gombíka vyprodukoval viacej ako predtým, keď som zamestnával viacej ľudí. But... Zdá sa, že je to veľmi jednoduchá logika. V recesii je jednoduché byť efektívny, ale my chceme byť efektívnejší, lebo keď sa dostaneme z recesie a budeme mať hospodársky rast a zároveň nechceme spotrebovať viacej energie. a tak bude náš priemysel oveľa viacej konkurencie schopný a preto ako politici by sme sa mali sústrediť na ten model náročnosti. Pretože inak dlhodobo, keď sa na to nebudeme sústredovať na energetickú náročnosť, ak tu nedosiahneme zlepšenie, jediným dôsledkom bude buď znižovanie populácie alebo viacej populácie, ale na nižšej životnej úrovni. Ak chcete vidieť úspory, príďte ku nám, ale neuvidíte účinnosť ani efektivitu. Väčšina domácností, okrem veľkých miest, tak tam sú stále ľudia, ktorí kúria drevom, tak ako pred 150 rokmi. You want the economic growth, but you want it to be energy efficient. Nikdy si nekúpili neefektívne elektrické kúrenie, ale my by sme mali byť čo najúčinnejší, aby sme energiou neplitvali. Takže na tú energetickú náročnosť by sme sa mali rozhodne pozrieť. Dánsko zdvojnásobilo HDP bez toho, že by e, zvýšilo energetickú spotrebu. Tam je jasne vidieť, čo to znamená byť energeticky účinný. vystúpenie bez mikrofónu. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, dann darf ich jetzt noch mal abschließend... Milí kolegovia, ešte záverom by som dal slovo obom našim expertom. Najprv pán Eichhammer a potom pán profesor Lajman. No už najskôr by som sa spýtal, koľko času budem mať na odpovede. No, zaznelo tu veľa filozofických úvah, je to veľmi zaujímavé, ale obávam sa, že nebudem môcť odpovedať na všetky otázky detálne. Budem sa snažiť venovať sa niektorým dôležitým bodom. Na jednej strane otázka, aký cieľ je skutočne uvedený v smernici. Nie je to absolútny cieľ, ktorý bol formulovaný s ohľadom na nejaký konkrétny základ východiskový rok, ale je to s ohľadom na referenciu, ktorá pribúšťa nejaký raz do roku 2020 a je to ekvivalentné e, s formuláciou e, cieľu intenzity. No a to je obrovský rozdiel e, k absolútnemu cieľu, ktorý by mohol viesť k obmedzeniu rastu. No a druhá otázka, ktorá zaznela vo viacerých položených otázkach, a totiž, či je dobré, keď vo fázach eh, hospodárskeho, hospodárskej eh, zníženej sily je rast eh, pomalšie ako v období hospodárskej sily. No, podľa môjho názoru, možno som to asi nepovedal presne v mojich, moj, mojom prejave, no tak samozrejme, a hovorila o tom pani Hall, že aj vo fázach um, hospodárskej zlej situácie je dobré uh, vykonávať um, opatrenia hospodárskeho, hospodárskej účinnosti, pretože tá otázka je skutočne, znamená skutočne, že ak nájdeme východisko z recesie, tak samozrejme uh, stúpne aj energetická spotreba. No ale slova sa vlastne netýkali, že všetko alebo nič ale na, vzťahoval sa na realitu, totiž že v, oblast, e, v období hospodárskej krízy e, sú oslabené hospodárske cykly a tým sú aj nižšie investície, že bude a je komplikovanejší upfront investmenta, čiže tie peniaze, ktoré máme na začiatku, potrebujeme na začiatku, nebude také jednoduché nájsť na trhu, no a s touto skutočnosťou sa treba vyrovnať. Treba sa snažiť čo najviac aj v období krízy podporovať rozvoj energetických služieb, ale v konečnom dôsledku to všetci vieme. Upfront investície sú obmedzujúci faktor, no a v období krízy sa nedajú ľubovoľne mobilizovať, aj keď na konci je samozrejme veľa úspor a tým aj no, vyrastnú. A tretia vec, ku ktorému som sa chcel ešte vyjadriť, to je trochu taká nadradená úroveň, ale tiež sa tu viackrát objavil, je vzťah medzi jednotlivými nástrojmi, konkrétne sa hovorilo o obchodovaniu s emisnými kvótami, obnoviteľné zdroje energii, ja som povedal, ja nie som žiadny ekonóm a preto si nebudem nárokovať nejaké ekonomické kompetencie, ale viacero popredných ekonomov, napríklad pán e, Stern, ktorý napísal tú zná, ten známy Stern Review a ktorý zdôrazňuje, že okrem hospodárskych nástrojov existujú samozrejme a musia existovať samozrejme aj iné nástroje, ktoré hospodárske nástroje podporia. Aj nová správa Medzinárodnej agentúry pre energiu, e, ktorá vznikla, jasne ukazuje, že spolupôsobenie opatrení vedie k cieľu. Podľa môjho názoru obchodovanie s emisnými kvótami umožňuje jedno kritérium, hospodárske kritérium. My však potrebujeme e, analýzu viacerých e, kritérií do polovice storočia. Nie len tie krátkodobé hospodárske prínosy. No a tieto kritériá sa nedajú vyjadriť len v jednom nástroje, alebo pokryť len jedným nástrojom. Ale v jednej veci súhlasím s kolegom Weimanom a zaznelo to aj vo viacerých pripomienkach. Ak máme rôzne nástroje, tak treba veľmi starostlivo dávať pozor na tom, aká je interakcia medzi jednotlivými nástrojmi. Môže byť pozitívna, ale aj negatívna. Hovorili sme o stropoch v rámci ETS politika v, obnovi, v, o, v oblasti obnoviteľných zdrojov, boja proti klimatickým zmenám, zahrania aj diskusie o stropoch. No a preto sa treba zamýšľať nad tým, kde použijeme ktorý nástroj, kde sú hospodárske bariéry, kde nie. No a pochopiť eh, túto spletie je skutočne eh, veľmi veľkou výzvou, znamená to veľa diskusí, ako aj empirických skúseností, ako jednotlivé nástroje fungujú v praxi rád by som ešte zdôraznil, a hovorí sa o tom aj v smernici, je dôležité vedieť, akú, aký signál vy, vysielajú ciele, ale nemôžem sa teraz vyjadrovať všetkým argumentom tomu, čo je lepšia formulácia, ale je jasné, že z absolútny cieľ vysiela oveľa jasnejšie, je oveľa jasnejší a pán Lambert na to e, poukázal, pretože psychologické účinky absolútneho cieľa sú oveľa väčšie ako účinky cieľa intenzity. Mm, a na záver, isté dalo by sa hovoriť o e, mnohých veciach, ale na záver by som snad povedal, že je dôležité že ak si stanovíme cieľ, treba myslieť aj na monitoring. Ja som sa zúčastnil mnohých diskusí o smernici o energetickej účinnosti a zistil som, že čím komplexnejší je nejaký systém, o to ťažšie sa dá pochopiť. Väčšina z nás má vysokoškolskú, vysokoškolské vzdelanie, ale musím priznať, že ak sa nezaoberám týmto každý deň, tak často mm, ma zaražajú formulácie. Ja mhm. sa niekto pýtal na spojenie e, cieľa spotreby alebo komplexného cieľa a cieľa intenzity, ale potom sa pýtam, že ak vytvoríme takýto komplexný systém, e, tak veľa ľudí tomu to nepochopí a veľa ľudí bude žiadať jednoduchší systém. Ďakujem pekne. Pán Vajman, no, zaznelo tu veľa pripomienok. Na začiatok budem reagovať na pripomienky pani Hall. Vy ste povedali dve veci. Poprvé, povedali ste, že ak ušetríme energiu, to nie sú náklady, to sú inovácie a z toho budeme profitovať. No Už bohužiaľ to nie je celkom tak. Ak šetríte energiu, tak na to treba, do toho treba niečo investovať. Napríklad lepšie izolovať chladničku, pretože to stojí viac, ako vyrobiť chladničku, ktorá nie je tak dobre izolovaná v prípade domov ich treba zatepliť, to je veľmi drahé. A keď dom zo 70. rokov chceme dostať na úroveň no, novostavieb, tak to stojí um, priemere 60-70 tisíc eur. Takže je to spojené s nákladmi, ktoré treba zohľadňovať, keď sa zamýšľame nad otázkou, kde sa dá najlepšie ušetriť energia. No a dovolte mi možno trochu odvážnejšiu eh, pripomienku. Ja by som odporúčal vašmu premiérovi zmeniť eh, poradcu pre energetické otázky, pretože táto pripomienka, že tento trh nikdy nedržal žiadnu lehotu, eh, to je nesmysel s ohľadom na ETS. ETS funguje tak, že je stanovený strop, ktorý obmedzuje emisie v rámci sektora ten platí od prvého dňa. No a v Európe ako nejaký podnik, ktorý sa zúčast, zúčastňuje tohto systému, môžeme, môžeme emitovať CO2 len keď máme na to povolenie. No a, a počet tých povolení je obmedzený. A to platí od prvého dňa platnosti nástroja príslušného. No a trh funguje vynikajúco. Máme cenové signály, ktoré dostávame, nie sú tie, ktoré by sme potrebovali. Ale to nie je chybou trhu. Trh reaguje na politiku. Takže myslím, že to, na tým by sa mal zamyslieť váš premiér, keď sa na budúce spýta niečo svojho experta. No a ďalšia odpoveď na otázku pána Turmesa. Vy ste ma nepochopili, ja som nepovedal, že by sme sa mali venovať politike také ako dnes a potom ex post prispôsobiť strop. To som v žiadnom prípade nepovedal. Ja som povedal, že treba prispôsobiť strop a potom dať ruky pre všetkých ostatných regulácií. No a ja poviem aj prečo je to takto rozumné. Emisný obchod s emisiami funguje eh, podľa princípov je dôvod, eh, prečo eh, ekonomovia pokladajú tento nástroj za taký dobrý. Ak stanovíme pr- strop, ak si stanovíme ekologický cieľ a cieľ bude e, záväzný e, a rozdáme práva e, s tým, že len kto má takéto právo, môže ďalej zaťažovať alebo znečisťovať životné prostredie. To je prvý princíp. No a druhá otázka je, ako dosiahneme dodržanie stropu. No a, otázka, a rozhodnutie, kto, kde, s akým nástrojom, ako technikou ten sa v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami necháva na nezávislých agentov, agentov, aktérov, hráčov. A z dobrého dôvodu, pretože oni majú informácie, ktoré sú potrebné na zistenie toho, kde sa dá najlepšie šetriť. No a obchodovaním dostanú stimuly tieto informácie aj využívať. Takže je, je v záujme podniku zistiť, a kde sa dá najvýhodnejšie usporiť eh, CO2, pretože ak to dokážeme, tak predajom kvót získame peniaze. Takže toto je stimulovo kompatibilné. To znamená, že to, čo chceme, je v záujme aktérov. A preto je to také dobré, preto je to také vhodné. No a táto túto vlastnosť eh, nástroje na kontrolu trhu nemajú. Takže toto je ten ekonomický hospodársky dôvod. Ak to, ak to otočíme povieme, že predpíšeme takú a takú technológiu a keď, oni potom, keď to potom nákladne zavedú, tak znižíme strop, tak to môžete rovno, rovno skončiť, pretože potom obchodovanie s emisiami nebude absolútne účinné. To je používaný argument o zrušení alebo znížení stropu, ale to je argument, ktorý narúša fungovanie trhu a obchodovania s emisiami. Dovolte mi ešte jednu pripomienku. Tak ja mám jednu bod. Čiže bolo by lepšie, keby komisia okamžite stanovila cieľ na 30 A nie 20 hovoríte teraz o strope. Strope v rámci ETS. To, ako je vybratý, to je politické rozhodnutie politických aktérov. To treba rozhodnúť v Bruseli. To nie je mojou úlohou alebo úlohou nejakého ekonóma stanoviť to. My hovoríme, ak chceme zabrániť emisiám CO2, tak osobne si myslím, že to tak treba urobiť, čo najrýchlejšie to treba a čo naj, najvyššej možnej miere urobiť, tak vtedy je najdôležitejšie urobiť to nákladovo efektívne. Máme nástroj, tento nástroj 10%, 20%, 30% alebo 40%, na tom sa môžeme dohodnúť, ale aké percento e, sa vyberie, tak to je e, politické rozhodnutie, ktoré treba prijať v rámci, v rámci e, demokratického procesu. No a dovolte mi ešte. Hovorilo sa tu o filozofických hodnoteniach alebo vyjadreniach podľa mňa to boli viac ekonomické hodnotenia a pripomienky. Dovolte mi ešte jednu poznámku. V diskusii a v mnohých príspevkoch som si všimol, že je tu rozšírená myšlienka, že šetrenie energie ako také je dobré. To úplne povedané nerozumiem a nechápem. A to kvôli dvoma argumentom. Poprvé to, čo ste povedali vy. Spotreba energie nie je zlá. My teraz míňame energiu a to je dobré, pretože ehm, len vďaka tomu sa teraz vidíme a môžeme sa rozprávať pomocou mikrofónov a potrebujeme energiu a na to, pretože aj rozumne míňame. Dovolte mi teraz povedať ešte ďalší argument. Predstavme si, že v Európe je zdroj energie, ktorý sa nedá vyčerpať, nespôsobuje žiadne ekologické nástroje. To je len utopia. A takže je nekonečný a úplne čistý. A dá sa produkovať za nízke náklady. Sedeli by sme tu a hovorili o úspore energie? Určite nie. Hovoríme o tom preto, lebo e, zo spotrebou energie je spojené to, že emitujeme CO2, znečisťujeme životné prostredie a nevyužívame dostatočne obnoviteľné zdroje. To sú tie problémy. A keď formulujeme ciele, tak sa treba sústrediť na tieto konkrétne ciele a problémy. Ale tvrdiť, že treba šetriť energiu, lebo je to vynikajúce, tak to je neracionálne, ak sa nebudeme sústrediť na tieto ciele. A ak to robíte, tak mnohé z vašich problémov a komplexné veci, o ktorých hovoril pán Eichhammer, sa rozplynú, pretože komplexné problémy vystávajú z toho, že sú formulované rôzne ciele. Chceme 20-percentné ušetrenie Eh, energie, 20-percentné ušetrenie emisí CO2 a neexistuje celý plán, ako to všetko súvisí. Z tejto diskusie vyplynulo, že to proste nevieme. Ja myslím, že treba diskutovať o správnych, o tých pravých problémoch a to je podľa môjho názoru problém klímy, problém zdrojov, ale nie to, že potrebujeme energiu, alebo spotrebujeme energiu ako takú. No a možno ešte jedna pripomienka k predrečníkovi. Ja stojím na vašej strane, keď ja tvrdím, že treba skúmať, ako sú vzájomne súvislé jednotlivé nástroje, avšak mne trochu vadí, že argumenty, ktoré sa prezentujú, aby sme odôvodnili že ETS je dostatočný nástroj, o nich sa nediskutuje dostatočne. Nediskutuje sa o, o efektívnom využívaní nákladov. To v rámci diskusí nie je. No dobre, ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Eichamerovi a profesorovi Weimanovi. Weimanovi. No a doktorovi Eichamerovi za túto diskusiu, a za argumenty, aj za na zamyslenie. Myslím, že to bolo, to bolo veľmi dobre strávený čas. Ďakujem pekne, že ste prišli.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 Tak poďme na to. Ide o bod číslo 5. Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. Veľa vážený kolega Karinš je spravodajca a dostáva slovo ako prvý. Keď nenecháte Karinša hovoriť, tak nemôžeme začať. Pán Karinš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť. Myslím, že sme už všetci trošku unavení. Ide o návrh komisie vychádzajúci zo záverov rady zo februára tohto roka o tom, že dohody medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami, ide teda o medzivládne dohody, a že informácie o nich by si mali členské štáty vymieňať tak, aby sa utvorili osvedčené postupy a aby Európska únia mohla hovoriť jednotným hlasom, mohla mať spoločný prístup, pokiaľ ide o dodávateľ energie z tretich krajín. My 80 našej energie dovážame, to platí pre ropu, 60 je to číslo pre plyn. Tieto percentá neustále narastajú. Pokiaľ ide o ropu a plyn, najväčším dodávateľom je Rusko. Pokiaľ ide o plyn, tak je to naozaj najväčší dodávateľ. A v prípade ropy je na rovnaké úrovni ako krajiny OPEC. Asi 60 medzivládnych dohôd o dodávke plynu z tretich krajín existuje. Asi 30 takýchto dohod existuje, pokiaľ ide o ropu. Momentálne ale nedochádza k žiadnej výmene informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o osvedčené postupy. Európska únia teda jedným hlasom zatiaľ rozhodne nehovorí. Keď to poviem inak, Rusko pozná obsah všetkých týchto dohôd, ktoré majú uzavreté členské štáty s Ruskom, ale my medzi sebou tieto informácie nezdielame. Takže je to jednosmerka, oni vedia, čo hovoria každému z nás, ale my medzi sebou netušíme, ako k nám pristupujú, aké klauzuly obsahujú tie jednotlivé dohody. Uh, No a samozrejme je tu obava na európskej strane o tom, či sa dodržiava európska legislatíva, či prístup eh, tretich krajín na európske územie je garantované, alebo či tie eh, medzivládne dohody porušujú eh, tieto princípy. Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o investície do infraštruktúry v oblasti energie, keď nejaká firma chce investovať je tu dohoda medzi napríklad Ruskom a poslušnou členskou krajinou, e, tak Rusko určite bude tlačiť na to, aby táto infraštruktúra nemala, e, neumožňovala prístup tretej strany a niektoré krajiny takúto dohodu popíšu pod tlakom Ruska a potom by mohol dôjsť tomu, že investor začne s e, investíciou a zrazu začne postup o porušení, konanie o porušení, investícia bude zastavená, ľudia prídu o pracovné miesta, firma príde o peniaze a tak ďalej. Toto je veľká neistota. Takže e, myslím si, že je to v záujme nás všetkých, aby sme si tieto informácie vymieniali. My ako poslanci EP by sme mali podporovať takúto výmenu informácií. Existujú určité obavy, niektoré členské štáty majú takéto obavy, pokiaľ ide o otázky zvrchovanosti. Myslím si, či Brusel nebude nadmieru zasahovať do ich záležitostí. E, tiež odvetvie má určité problémy s otázkou dôvernosti a ja osobne som bol v kontakte e, s komisiou, naozaj som si preštudoval e, ten návrh, ale myslím, že o dôvernosť tu vôbec nejde, pretože to legislatíva sa zaoberá medzivládnymi dohodami, nezaoberá sa konkrétnymi dohodami firiem. Takže ide iba o medzivládne dohody. a nie o komerčné dohody. A v navrhovanej legislatíve sa uvádza, že členské štáty môžu požiadať o režim dôvernosti, pokiaľ ide o tieto dohody. Takže komisia bude poznať obsah tej dohody aby mohla posúdiť, či legislatíva EÚ je dodržiavaná alebo nie. Ale tieto um, obchodné tajomstvá alebo citlivé informácie o množstvách, cenách a tak ďalej nebudú zverejnené iným členským štátom. Takže dôvernosť, myslím si, v súvislosti s touto legislatívou nie je problematická a myslím si, že odvetvie, keď si ten návrh dobre preštuduje, by nemalo mať nejaké obavy. EP zrejme e, k tejto otázke nenavrhne žiadne pozmeňovacie návrhy, takže obchodné tajomstvá iste nebudú ohrozené, nebudú zverejnené. A ďalší problém spočíva v inštitucionálnych otázkach, teda rada a členské štáty ich výsady a na druhej strane kompetencie komisie. No už my ako poslanci EP ako obhajcovia myšlienky spoločného trhu aj v oblasti energie, myslím si, že je naozaj len a len v našom záujme takúto legislatívu podporiť. Podľa mňa ide o prvý právny akt, ktorý nás približuje o maličký krôčik k dosiahnutiu spoločného trhu s energiou, k spoločnej stratégii, spoločnej politike v oblasti energie. Takéto čo si zatiaľ nemáme a toto je, myslím, prvý krok týmto správnym smerom. Takže keď e, zvážime, položíme na misku váh e, náklady a prínosy, teda treba vždy poznať tie náklady a tie prínosy. Myslím, že keď e, to tu na tú misku vách položíme, tak e, tie náklady sú ešte menšie než tie prínosy e, výmeny informácií, zlepší to pozíciu vyjednávaciu v rokovaniach pre členské štáty s tretimi krajinami, hlavne s Ruskom, ktorého sa to bude týkať najviac. čo sú tie náklady. No, členské štáty možno nebudú úplne eh, nezávislé v rokovaniach, eh. ale myslím, že je lepšie mať takúto legislatívu a klas takéto požiadavky na členské štáty, pretože ešte raz opakujem, pokiaľ ide o obchodné tajomstvo, pokiaľ ide o dôvernosť informácií a táto nie je vôbec eh, touto legislatívou dotknutá. Takže, aby som to zhrnul, je tu viacero článkov, ku ktorým navrhnem určité vylepšenia, ale tá celková línia návrhu komisie je v súlade so závermi rady a myslím si, že by sme to mali podporiť. Ešte raz opakujem, e, dostávame sa tým bližšie k spoločnému trhu s energiou, dostávame sa tým bližšie k situácii, kde Európa bude mať e, niečo typu jednotný hlas, spoločný hlas e, z očí v oči poskytovateľom energie z tretich krajín. Oni už hovoria jedným hlasom, my hovoríme 27. Takže e, takto by sme sa e, mohli dostať do rovnovážne, rovnovážnejšieho stavu. Ďakujem. Ďakujem kolega Glante. Ďakujem, pán predseda. Zase raz tu hovorím za niekoho, kto tu nemohol dnes byť. Je to kolega Lange, ktorý je tieňový spravodajca. A on si myslí, že toto je veľmi dôležitý krok, dôležitý návrh, s ktorým prišla komisia na posilnenie transeurópskych sietí a spoločného trhu s energiou. Takéto medzivládne zmluvy sú veľmi dôležité či už ide o plyn, ropu alebo obnoviteľné zdroje energie. Politiky musia byť primerane koordinované, aby sme mali spoločnú pozíciu navonok. V článku 5 sa zavadza povinnosť kontroly a nie možnosť kontroly zo strany komisie. V článku 6 nie je celkom jasné, ako má prebiehať tá koordinácia. Potrebujeme jasnejšie pravidlá. Ďalší bod návrh otvorenej koordinácie s výročnými usmerneniami a posudzovaniami pokroku. Toto stručne spísal pán Lange. Možno ešte jedna vec, keď už mám mikrofón, tak by som rád niečo povedal aj sám za seba. Spravodajca pred chvíľou povedal, že informačná povinnosť existuje len pokiaľ ide o medzivládne dohody a mňa by teda zaujímalo, či by nám komisia mohla povedať, koľko percent predstavujú e, takéto medzivládne dohody a koľko súkromné dohody. Ja si myslím, že u nás štát žiadne dohody nepodpisuje, podpisujú to firmy, e, takže by ma zaujímalo, e, aké je tam, aký je tam ten pomer. Ďakujem pekne. Kolega Žado je tiež spravodajcom, nech sa páči. Merci. Ďakujem. Môžem súhlasiť aj so spravodajcom Karinsom, keď sa nemiešajú ciele a prostriedky, pretože návrh komisie ide jasne dobrým smerom silnú koordináciu členských štátov a koordinácia legislatívnej, vnútornej legislatívy na energetických trhoch. My podporíme spravodajcu v tej podpore, ktorú vyjadruje práci komisii. Ja robím stanovisko v INTA. Len niekoľko bodov by sme mohli rozšíriť článok 5, kontrola ex ante Myslíme si, že to treba posilniť a kontrola komisie by sa mala robiť automaticky a nie len um, eventuálne dobrovoľne. Malo by to byť automatické. Článok 3. Existujúce dohody, alebo ktoré sa rokujú, tak myslíme si, že komisia by mohla mať tú možnosť požiadať členské štáty o prerokovanie nejakej dohody, ak by boli v protirečení s európskou legislatívou alebo s európskymi cieľmi v energetickej oblasti. Povedal to aj pán Karins. Vyhnime sa nedorozumeniam, ktoré prinášajú um, nejasnosť alebo spo, spôsobujú tlak v diskusii, pokiaľ ide to, čo spadá do kompetencie medzivládnych dohôd a dohôd komisie. Mali by sme transparentne rozlíšiť jednotlivé otázky a to by nám zabranilo potom nedoroz- zabranilo nedorozumeniu v našej diskusii potom ďalší bod tie výnimky prístupu tretích eh, k energetickým infraštruktúram. Tam je potrebná čo najväčšia transparentnosť a jasne treba odôvodniť, eh, ak sa zamietne prístup k takejto infraštruktúre, či už ide o energetickú bezpečnosť a tam tá transparentnosť je veľmi dôležitá aby sme aj zabránili tomu, že budeme budovať infraštruktúry, ktoré sa potom plne nebudú využívať. A posledný bod. treba aj jasne naznačiť, v akom rámci diskutujeme. Diskutuje sa cestovná mapa 2050, diskutujeme o klimatických cieľoch a o energetickej bezpečnosti. A keď uvažujeme o týchto medzivládnych dohodách a o infraštruktúrách, ktoré s nimi súvisia, tak Samozrejme, aj tu sme v tej perspektíve zníženia emisí, aj v perspektíve zníženia spotreby energie. Takže, ako sme povedali, lepšia koordinácia, väčšia bezpečnosť dodávok a energetická bezpečnosť a udržateľnosť. To sú tie hlavné body, ktoré treba posilniť. A teda posilniť treba aj ten návrh komisie, ktorý ale ide dobrým smerom. Pán kolega Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, pirmiausia, noriu padėkoti savo kolegai. Ja, no, ďakujem. Najskôr by som chcel poďakovať kolegovi Karinčovi za no, dokument, ktorý vypracoval. Je to naozaj veľmi dôležitý dokument, pretože predstavuje určitú záruku ďalšiemu rozvoju trhu s energiou a tiež znižuje politický tlak na členské štáty, pokiaľ ide o vyjednávania dohôd o dovoze plynu, ropy alebo elektriny z tretich krajín. Koncept eh, spoločného trhu s energiou je nová vec. Vzniklo to celé v posledku eh, Lisabonskej zmluvy a myslím, že eh, je to zásluha komisára Oettingera, pretože on pochopil, že iba jednotný trh s energiou môže umožniť pokrok pre Európsku úniu ako celok. Vieme, že sú potrebné obrovské investície, desiatky miliónov eur, pretože bude potrebné siete prepojiť. Tie prepojenia zatiaľ neexistujú, je potrebné ich dobudovať a ten projekt, ktorý sme si stanovili, nebude jednoduché implementovať. Je to aj určitý politický tlak. Sú tu určití politici, ktorí za každú cenu chcú brániť praktickým krokom, ktoré sme si stanovili. Je potrebné si uvedomiť, že tento tlak blokuje aj investície. Investori nemajú pocit istoty, pokiaľ ide o vytvorenie tohto spoločného trhu s energiou. A tak v poslednej dobe vznikajú určité obavy, napríklad v súvislosti s Nord Streamom, boli tu lídry určitých krajín, ktorí tvrdili, že tretí balíček o energii by mal byť revidovaný tak, aby bol otvorenejší tretím krajinám. Teda je potrebné ho rozriediť. To z toho vyplývalo. Takže naozaj ten spoločný trh s energiou nie je do budúcna garantovaný. Sú tu s tým spojené mnohé pochybnosti. Ja si myslím, že Transparentnosť je kľúčová. Myslím si, že ten dokument e, to opisuje jasným spôsobom, teda, že musíme chrániť náš trh s energiou, ale je tu jedna problematická vec v tomto dokumente, ktorú by som rád, ak dovolíte, načrtol. Ide o cenotvorbu. Hovoríme o výmene informácií členské štáty by mali mať možnosť využiť Európsku komisiu ako takú určitú centrálu, ako takú podporu pri rokovania s tretimi krajinami. Myslím, že by bolo na čase zamyslieť sa nad určitým mechanizmom cenotvorby. Nuž vieme, že zdroje energie v rôznych členských štátoch sú odlišné 30 môže predstavovať tento rozdiel v niektorých členských štátoch a ja dúfam, že tento dokument nám pomôže do budúcna tento problém vyriešiť vo všeobecnosti. Tento dokument je veľmi kvalitný a dúfam, že eh, pomôže dosť, prispieť k väčšej jasnosti do budúcna. Ďakujem, kolega Vidal Kvadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh rozhodnutia ide paralelne s oznámením Európskej komisie o bezpečnosti dodávok a o medzinárodnej spolupráci, tak ako sme o tom diskutovali. A máme tu aj taký všeobecný problém EÚ a síce na jednej strane chceme byť všetci na jednej lodi, ale na, kaž- na tej jednej lodi každý si chce robiť, čo chce. A to predsa nie je možné. Už sme videli, že máme finančnú krízu a že všetci chceme mať jedno jedinú menovú politiku, ale každý chcel robiť svoju vlastnú fiskálnu politiku a výsledok je katastrofa. A to isté sa stane v energetickom trhu. Chceme spoločný energetický trh, to je parádne pre všetkých, ale na druhej strane hovoríme, že každý je zvrchovaný v rámci svojho energetického mixu, každý je zvrchovaný a kompetentný, aby podpisoval bilaterálne dohody dodávok. A to tiež samozrejme prináša veľa problémov pretože ak niekto príjme rozhodnutia, ktoré budú unilaterálne v rámci energetického mixu, tak to bude mať hospodárske dôsledky, aj environmentálne dôsledky, ktoré dopadajú na všetkých. Ak sa dohodne s určitým dodávateľom, a to bilaterálne, a v tej dohode sú klauzuly, ktoré priamo alebo nepriamo eh, poškodzujú iný členský štát, tak to ide proti myšlienke solidárnej únie, ktorá hovorí jediným hlasom. V tomto konceptuálnom kontexte si myslím, že tento návrh rozhodnutia, ako hovorí priateľ Karins, ide dobrým smerom. neobmedzuje zvrchovanosť členských štátov, samozrejme, ale uvádza mechanizmus, ktorý, ako ak Európska komisia, ak to bude považovať za vhodné ako pozorovateľ počas rokovania a ex ante sa komisia vyjadrí o tom, či konkrétna dohoda je kompatibilná s európskou legislatívou alebo nie. Samozrejme, to ale nebráni tomu, aby členský štát zrealizoval túto bilaterálnu dohodu ale stanovuje to určité preventívne bariéry, aby sme zabránili tomu, že táto dohoda by mohla byť eventuálne škodlivá pre iný členský štát alebo by e, nešla v zmysle európskej legislatívy. A súhlasím s kolegom Karinsom a dokonca aj s kolegom Žado, že tento návrh ide dobrým smerom len v tom dôvernom charaktere údajov ja si myslím, že e, tam máme dostatok záruk a nemusíme sa znepokojovať v tomto zmysle. Pani Kolárska-Bobinská. Thank you very much. I mm, very much sub- Ďakujem pekne. Tento dokument podporujem. Myslím, že sme si všetci v tom zajedno. Len chcem povedať jednu vec. Mám určité obavy o to, že členské štáty sa to v rade budú snať, snažiť rozrediť, lebo nikto nechce sa podeliť o informácie, nikto nechce byť kontrolovaný. Takže musíme naozaj podporiť komisiu tak, aby sme sa vyhli takémuto rozriedeniu toho textu, jeho oslabeniu. Takže nikto nechce zdieľať informácie, informácie predstavujú moc, zvrchovanosť a tak ďalej. No a možno by to poviedlo k zníženiu počtu medzivládnych dohôd. Schovajú to pod názvom komerčných dohôd, napríklad Nord Stream. To nie je medzivládna dohoda, ale normálna komerč, komerčná obchodná dohoda. Takže sa tu zrejme vytvorí snaha obchádzať tieto predpisy. No ako sa tomu vyhnúť? Dá sa tomu vôbec vyhnúť? Čo by sme tak mohli vymyslieť a vpísať do tej správy, by sme sa vyhli takémuto typu praktík? Napríklad definícia medzivládnych dohôd, aké dokumenty pod to spadajú a či je potrebné staviť nejaké, dohod, nejaké podmienky, e, tak aby určité dohody boli povinne chápané ako medzivládne dohody. Ak dovolíte, máme tu kolegu z výboru hospodárskeho a sociálneho. Ak máte chuť sa vyjadriť, nech sa páči, máte priestor. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že eh, môžem prehovoriť. No už Európsky hospodársky sociálny výbor pripravuje svoje stanovisko k tejto téme. V januári by sme to mali v plene odhlasovať. Naša študijná skupina už sa stretla. Správodajca dostal podporu na prípravu stanoviska a potom to pôjde do príslušnej sekcie nášho výboru a potom do pléna. Mali sme jednu eh, schôdzu, plánujeme ešte druhú. Takže prosím to, čo dnes poviem, prosím vnímajte ako moje súkromné názory, hoci to vychádza z predchádzajúcich diskusí eh, v tomto grémiu, ale nebolo to zatiaľ ešte e, nejakým spôsobom schválené. Takže my vítame navrhované rozhodnutie. Myslíme si, že je v súlade s článkom 4, 194 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Myslíme si, že je to v súlade s vedeckou stratégiou Európa 2020 a myslíme, že je naozaj na čase takéto niečo prijať. Uh, Tiež vítame tú skúsenosť, že všetky existujúce medzivládne dohody budú podľa takejto informačnej povinnosti a sme prekvapení, že, tomu ešte, že tomu tak ešte nie je. Myslíme si, že pokiaľ ide o dôvernosť informácií, že je potrebné dostať e, tejto potrebe e, Spravodajca hovoril, že dôver, dôvernosť v tomto prípade nie je ohrozená, e, ale my si myslíme, že ohrozená je, lebo Inak by sme už mali zrejme takúto nejakú úpravu. A vítame napríklad e, článok 5, oficiálne vyhlásenie komisie o kompatibilite. Súhlas po štyroch mesiacoch. My by sme boli rádi, keby tu bol systém včasného varovania, keď sa rysuje nejaký e, problém potom, pokiaľ ide o komerčné operácie, ich vylúčenie nás znepokojuje. Dôvernosť samozrejme je tu kľúčová, ale spotrebitelia mm, zrejme vidú skrátka. Tiež eh, nás nepokojuje, že neprebehlo posúdenie vplyvov, keďže je to pre členské štáty veľmi citlivá otázka a môžu to vnímať ako zadná dvierka transferu kompetencií. A ešte posledná vec, ktorú chcem povedať, že po dvoch rokoch by mala prebehnúť e, taká nejaká previerka v polčase, teda už po dvoch a nie až po e, štyroch. E, takže v novom roku vás môžem poinformovať ďalej. To je všetko mm, z mojej strany na teraz. Chce sa komisia, prosím, vyjadriť naozaj veľmi stručne. Pán Zeller, ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, prvom by som sa chcel poďakovať za naozaj širokú podporu, ktorá tu odznela na vrhu komisie ako aj návrhom, ako aj z návrhy, ktoré tu už ozneli, pokiaľ ide o možnosť vylepšiť, posilniť alebo vyjasniť ten text. Ak dovolíte v tejto fáze snad len jeden bod. Cieľom je naraz zabezpečiť väčšiu transparentnosť medzi členskými štátmi, preto je tu potreba mať nás dôveryhodný systém, ktorý e, dáva povinnosť členským štátom tú informácie si vymieňať. E, nielenže automat sa budú automaticky tieto dohody zverejňovať, ale členské budú mať povinnosť e, transparentnosť e, medzi sebou zvýšiť. To je prvá vec. A druhá vec ide o to, aby sme čo možno najskôr mohli posúdiť kompatibilitu týchto dohôd s našou legislatívou v oblasti energie. Táto legislatíva Eh, jej čoraz eh, viac pribúda a týka sa naozaj tých eh, medzivládnych dohod s tretimi krajinami. Takže tú kompatibilitu s komunitárnou legislatívou potrebné posudzovať, ale otázky ceny alebo objemu do toho nespadajú komerčné otázky, nejaké komerčné rokovania a, a autonómia podnikov v takýchto rokovaniach. Toho sa to vôbec netýka. Ide čisto o to posúdiť súlad s legislatívou tak aby to nebolo v nesúlade s našou legislatívou. Ja si myslím, že e, toto rieši aj otázku dôveryhodnosti, pardon, dôvernosti, pretože objemy a ceny sa, tých sa to vôbec netýka. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Chce sa ešte pán Karinš na záver vyjadriť? Nemusí, ale môže. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám pocit, že v našom výbore sme si zajedno. Len si dovolím poznámku k tomu, čo povedala pani Kolárska Bobinská. Teda to, že dohody typu Nord Stream budú prechádzať z tej medzivládnej sféry do súkromnej. Áno, takáto obava tu existuje, ale uh, uvedomte si, čo teraz povedala komisia. Teda, že táto legislatíva zo strany komisie má za cieľ zistiť, či dohody sú alebo nie sú v súlade s európskou legislatívou. Čiže ak členské štáty sa chcú vyhnúť kontrole v prípade určitých projektov, teda keď sú organizácie cestou e, komerčnou než e, medzivládnou, toto naozaj nie je v nikoho záujme, lebo to len zvyšuje, zvyšuje e, riziko konania o porušení a tiež by to mohlo výrazne zvýšiť náklady pre tú príslušnú spoločnosť. Takže v konečnom sledku ide o to, či tieto dohody sú alebo nie sú v súlade s legislatívou EÚ. Takže keď sa zamyslíte nad týmto, tak to riziko, ktoré ste vyspomenuli, snad nie je až také vysoké. A to, čo povedal stupca komisie, áno, keď sa pozrite na tú legislatívu, na ten návrh, tak tam ide iba o ten právny aspekt medzivládnych dohôd. A už vieme, že v Polsku máme dobrý príklad Polská vláda sama bola spokojná s tým, že komisia bola účastná, tu tuším išlo o jamu, takýto plynovod. Takže vlády niektoré budú chcieť podporu komisie, účasť komisie. A takéto vlády, ktoré možno majú obavy z takéhoto zainteresovania interesovania komisie, Eh, tým treba povedať, že ide čisto o právny aspekt. Takže medzivládne dohody musí komisia vyhodnocovať eh, tak, aby bola dodržiavaná európska legislatíva. Takže tí, ktorí komisiu chcú, pre tých tam komisia bude, tí, ktorí komisiu nechcú, my, parlament a komisia eh, musíme tlačiť na tie vlády, aby akceptovali tento filter, takto filtrovanie medzivládnych dohôd, aby boli kompatibilné s legislatívou EÚ. A ešte raz opakujem to krok smerom k dosiahnutiu jednotného jazyka, eh, jednotného hlasu, pardon, eh, z oči voči tretím krajinám a dodavateľom z tretich krajín. Ďakujem pekne, týmto sme vybavili tento bod programu. Ja už som tiež celkom hotový. A eh, schôdza ďalšia bude 19. decembra. Ak súhlasíte, srdečne vás tam pozývam. Ďakujem.